La récréation est terminée. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Otváram naše dnešné rokovanie. Znova sa e, rokovanie prenáša priamo cez internet, čiže všetky oči sú preté na nás, predovšetkým Rada a Komisia, ktorých pozdravujem. A dnes do poludnia e, nás očakáva mimoriadne dôležité zasadnutie, pretože budeme prijímať pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní. Ďakujem vám za vašu prítomnosť v hojnom počte. No, možno, že nie až v takom hojnom, ale myslím si, že e, sa, na, sa k nám pripoja aj ďalší kolegovia. Teraz by som vás chcel poprosiť predovšetkým, o, aby ste zbystrili pozornosť, pretože vám chcem vysvetliť, s akými dokumentmi budeme pracovať. Takisto vás prosím, aby ste sa psychicky pripravili na to, že budete hlasovať bez toho, že by ste tomu rozumeli. Toto je demokratický a transparentný systém, ale zložitosť nie tak problémov, pretože tie rozpočtové problémy majú biblickú jednoduchosť. Na jednej strane peniaze dáme, na druhej ich e, míňame. Ale aby sme dospeli k jednoduchému výsledku, máme e, komplikovanú mašinériu, ktorá je o to komplikovanejšia, že máme stovky rozpočtových riadkov, a potrebujeme, aby sme teda dospeli k kvalifikovanej väčšine v pléne, dokonca k e, niečomu väčšiemu, to znamená k čo najvyššiemu politickému konsenzu, je potrebné zabezpečiť, aby každá skupina získala to, čo je najbližšie k jej srdcu, alebo to, čo je najkompatibilnejšie s týmto konsenzom. My sa samozrejme musíme uistiť, že tieto politické zmeny na poslednú chvíľu, ku ktorým sme dospeli včera večer na schôdzke koordinátorov, skrátka, aby boli úplne koherentné, kompatibilné, aby boli v súlade s dohodou o zmierovaní dosiahnutou z Čiže ten postup je trocha komplikovaný, ale v každom prípade vás môžem uistiť, že s koordinátormi a s nami, so všetkými spolupracovníkmi, eh, ďakujem sekretáriatu, ďakujem spolupracovníkom, pracovníkom skupín. Pracovali sme tak, aby sme v týchto komplikovaných e, podmienkach mohli na základe dobrej viery e, pristúpiť k hlasovaniu. Pokiaľ dôjde k nejakým technickým e, problémom, tak tie sa určite dajú urovnať. My vieme, že tá tie počítače nie vždy dajú rovnaké výsledky. E, počítače rady hovoria 2 plus 2 sa rovná 5, naše počítače hovoria 2 plus 2 rovná sa 4, ale teda k nášmu programu. Prvým bodom je e, prezentácia dokumentov, ktoré vám boli e, rozdané včera, ktoré ste odtedy verne opatrovali a venovali ste sa im celú noc, vrátili ste sa dnes ráno s tými dokumentmi. Ide o tieto dokumenty. Tento dokument číslo 9, to je hlasovanie e, v druhom čítaní rady dnes nám tento dokument neposlúži na nič, čiže môžete si naň sadnúť, samozrejme s príslušným rešpektom, ktorý prináleží rade, ale o tomto dokumente nebudeme teraz hlasovať. My sa úctivo skláňame pred týmto dokumentom, dobre sa naň pozrite, už ho nikdy neuvidíte. To je dokument z druhého čítania v rade e, ide do archívu ako referenčný materiál, už o ňom nebudeme hovoriť. A teraz nám zostáva ďalší dokument, ktorý je oveľa dôležitejší a je to dokument, o ktorom budeme musieť hlasovať. To je dokument číslo 10. Tá tabulka je prezentovaná v obdržníkovej forme. Máme tam, je to teda dokument číslo 10, kde sú tri prílohy. Príloha 1, 2, 3 k tomuto dokumentu číslo 10. Tieto majú takúto e, e, obdržníkovú formu, ale zvislú. Tu sú podrobne uvedené všetky pozmeňujúce návrhy zodpovedajúce číslu 10. Ten budeme potrebovať, ten ešte nezahodte. A je to dokument číslo 10. To je e, opätovné vydanie všetkých našich pozmeňujúcich návrhov z prvého čítania. Tento dokument budeme potrebovať, pretože väčšina E, z týchto návrhov bude prevzatá aj do druhého čítania, nie však všetky. Čiže máme dokument, dokument číslo 10, to je tabulka príloh. Potom tu máme dokument, ktorý je najdôležitejší. A to sú naše pozmeňujúce návrhy z druhého čítania a takisto je označený 10, ale 10 rap. Rap ako raportér z Takisto tu máme príslušné príslušné e, vedľajšie dokumenty je jeden. A, takže toto je ten 10 rap a podrobné uvedenie pozmenujúcich návrhov s komentármi. Ja... Enfin. A čiže to je ten, tá príloha 10 rap. A nakoniec tu máme tento list, to je ďalšia tabulka, to je ten hárok, to je taký jeden hárok z 1. decembra o 20 hodín 15 e, minút. A tento predstavuje úplne poslednú modifikáciu desiatky a 10 rab. To je dôsledok e, alebo praktický či konkrétny záver z politickej finalizácie, ku ktorej sme dospeli včera s koordinátormi. Takže tento dokument e, budeme takisto posudzovať a, najprv, a hneď začneme e, hovoriť o, o ústnych e, E, pozmeňujúcich návrhov spravodajcu týkajúcich sa dokumentov 10 a 10 rab. Teda navrhujem, aby sme začali týmto jedným hárkom, kde ide o tie pozmeňujúce návrhy a potom budeme unblock hlasovať o desiatke, s výnimkou niektorých e, oddelených hlasovaní, o ktoré nás požiadali niektoré skupiny a tie predložíme jeden po druhom. Je to jasné, všetci máte potrebné dokumenty, všetci sa cítite viac menej e, pohode e, s týmito dokumentmi? Ak áno, môžeme teraz e, pristúpiť k hlasovaniu e, a nebudeme budeme hlasovať bez toho, že by sme to chápali, ale vypočujeme si ešte, čo k tomu povie náš spravodajca, ktorému týmto odozdávam slovo. Ďakujem, pán, Ďakujem, pán predseda. Keď som ja bol ešte len pozorovateľom v Európskom parlamente, tak som hľadal miestnosť v Štrásburgu a jedného pána som sa spýtal, kde sa tá miestnosť nachádza. A on mi povedal, mňa sa nepýtajte, ja som tu len 10 rokov. Takže toto je teraz podobná situácia. Vypočul som si včera koordinátorov, chcel som dosiahnuť čo možno najväčšiu mieru konsenzu a preto sú tu nejaké zmeny o ktorých je potrebné hovoriť. Máme tu tabulku a potom tu je ešte 7 bodov na objasnenie. Prvý bod sa týka riadku 040304, to je EURES. Je to pozmaňovací návrh. V tomto riadku sme sa dohodli na záväzkoch v okruhu 1A Prepašte, pán spravodajca. E, čiže e, členovia to môžu sledovať v tejto tabulke však. E, takže je to prvý riadok, ktorý je vyznačený šedou farbou. Čiže to je ten zvýraznený šedo. A zmeny, o ktorých bude hovoriť spravodajca, zodpovedajú dohode, e, ktorá bola dosiahnutá včera s koordinátormi a tie sú zdôraznené e, sivou farbou. Čiže teraz hovoríme o tom prvom riadku, ktorý je vyznačený sivo. The that in... Takže ide o to, že v tomto riadku je potrebné zvýšiť platby o 700, aby to bolo v súlade so záväzkami. Druhá vec, to je ďalší šedý riadok, vyšedený riadok. Pán Godmanis. Prepačte, prepačte. Aby som to pochopil správne, musíme si otvoriť desiatku, druhé čítanie, pretože v 10 ráb to nie je. A tuto vidíme plus 500, prepačte, plus 1 milión na záväzkoch a plus 700 na platbách. Tak je to? Takže toho sa budeme držať, čo je v tomto dokumente, áno? Dobre. Yeah. So if you check the draft amendment on keď sa pozriete na návrh, pozmaňujúci návrh k tej, tomuto riadku, záväzky sa dohodli v inom riadku. At least a reasonably amount ale aby aj platby boli náležité, musíme ich navýšiť. Áno, tak to je. A zodpovedá to tomu, ako povedal pán Godmanis, čo je obsiahnuté v dokumente 10 na strane 9. A je to program Eures, ktorý, ako hovorí Spravodajca eh, by mal dostať vyššiu čiastku a mali by sme odsúhlasiť či odhlasovať vyššiu čiastku, než akú odhlasovala rada. To teda zodpovedá 19 eh, miliónov 100 tisíc eur záväzkov a 16 miliónov platieb, zatiaľ čo rada sa uspokojila s 15 miliónov 300 tisíc platieb. Takže je potrebné, aby sme zachovali tento e, pozmeňujúci návrh a aby sme ho nestiahli. Is... Áno, tak to je. Teraz ďalší bod. To sú 070401. No, Nemá to žiadne finančné dopady ale aby tam tá poznámka bola taká ako v prvom čítaní, tak by sme to mali zachovať. Potom ďalší bod, to je 14.03.03 v okruhu 4. Ide tam o členstvo v medzinárodných organizáciách v oblasti cieľ a daní. To sa predloží, tak ako to bolo v prvom čítaní, čiže nemá to byť stiahnuté, ako sa to uvádza v pôvodnej tabulke. Štvrtá vec, 15.02.03. To je technické. Technická úprava je tam chyba v preklade, takže to tiež budeme akceptovať. Je to pilotný projekt, kde ide o podporu študentov a v anglickej verzii sa hovorí o podpore personálu. čo by mohlo byť interpretované tak, že tí, čo tam pracujú, môžu profitovať z týchto prostriedkov, ale nie je to tak, je to pre študentov. Takže aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam, je to technické pozmenenie. A potom ešte list, ktorý sme dostali od predsedničky výboru pre kultúru. Podľa tohto listu sú oni spokojní e, s vysvetlením týkajúcim sa komunikácie Takže dve, dva riadky z prvého čítania o komunikácii, tam budú tie rezervy uvoľnené. A na tomto sme sa dohodli na stretnutí koordinátorov. Potom máme riadok týkajúci sa finančných služieb 12.04.01. A tam sme mali nejaké prostriedky pardon, v 1A sme mali nejaké prostriedky ponechané ako rezervu a niektoré skupiny požiadali o to, aby sa časť týchto prostriedkov presunula na finančné služby. Vidíte, že po navrate k PNR v 1A sme získali určitú rezervu, A bola tu dohoda, že sa ne, neznižíme úplne na úroveň PNR. Táto malá rezerva sa využila hlavne na nástroj mikrofinancovania, to je 25, a máme ešte asi 10 miliónov naviac. A tieto boli rozdelené na prioritné riadky, na ktorých sa dohodli koordinátori a po tomto rozdelení, ktoré prebehlo proporčne, vzhľadom na váhu týchto riadkov, tak potom nám zostalo 706 tisíc v rezerve a teraz je tu návrh, aby 560 z týchto rezervných prostriedkov išlo na finančné služby. Čiže to bude 700 dohromady. A potom spoločná zahraničná bezpečnostná politika. Tam došlo k zníženiu o 150 tisíc eur. A toto zníženie vyplýva z dohody v zmierení, zmierovaní pacta sunt servanda, takže to musíme dodržať. Nie je tu s tým problém v záväzkoch, pretože tam je rezerva v okruhu 4, takže naše hlasovanie bude znamenať, že sa o 150 zníži rezerva v tomto okruhu a že sa zvýšia záväzky. Platby, tam to nie je také jednoduché, ale tiež sa to dá zvládnuť. platbách sú potrebné zmeny, pretože niektoré výpočty neboli úplne bez chyby. Takže som sa vypočul rady sekretariátu a preto navrhujem, aby platby v riadku 081001 je to relatívne robustný riadok a v tejto fáze je tam 540 miliónov eur. Takže to bude taký nejaký nárazníkový riadok a potrebné zníženie platieb, aby sme dosiahli tých 123 miliárd na platbách. Aby sme dosiahli tú dohodu, tak musíme znížiť o 540 miliónov. To je 11 009 00. Vrátanie, teda to je vrátanie zahraničnej a bezpečnostnej politiky. If, uh... Pán predseda, my teda zohľadníme múdrosť výboru pre kultúru. To sa týka aj uznesenia. V uznesení je jeden bod, ktorý sa zaoberá touto rezervou a touto komunikáciou. A spravodajca navrhne hlasovanie po častiach, keď sa tam dostaneme, teda aby to bolo v súlade s nedávnym rozhodnutím. A nechcem to ešte viacej komplikovať, nechcem nám komplikovať život ešte viac. A tak navrhujem, aby sme po blokovom hlasovaní, po hlasovaní unblock, hlasovali oddelenie o niektorých riadkoch. To je požiadavka zo strany niektorých skupín. Nemôžeme hlasovať o týchto riadkoch unblock blok a to preto, teda preto je tam teda toto oddelené hlasovanie a to vyplýva z toho, že niektoré skupiny majú troška iný názor a že ho chcú takto preukázať tento iný názor. Proste, aby sa hlasovalo, či už to prejde alebo neprejde. Takže týmto by som to uzavrel a prosím výbor o podporu pre pred chvíľou uvedené zmeny. Výborne. Ja. Ďakujem, pán spravodajca. Bolo to naozaj e, tak jasné, ako len bolo možné. E, a bolo to úplne v súlade s touto tabuľkou, ktorú ste práve odkomentovali. Nie, ešte chcete niečo doplniť. I don't, Prepačte, ja som nespomenul tú technickú stránku SZBP. Máme tu jednu v tabulke jeden riadok 19.01.04.04, to nie je vyšedené a to je potrebné stiahnuť a to je to technické riešenie. Áno, spomínal som tú obsahovú stránku, ale nepovedal som, ako to dosiahnuť. I donc... Tak e, opakujem. Pokiaľ ide o radu, tie posledné zmeny, ktoré navrhuje spravodajca, zaručujú prísne e, rešpektovanie e, výsledkov zmierovania, predovšetkým stanovenie e, výšky rozpočtu na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku na sumu 281 miliónov, pokiaľ ide o záväzky a stanovenie celkovej výšky platobných prostriedkov vo výške 122 miliard 937 miliónov. Takže toto, tam boli nejaké problémy výpočtu a tie problémy sa vyriešili. A pokiaľ ide o rešpektovanie stropu celkových platieb, e, ne, nebude to celkom 123 miliard, na ktorých sme sa my dohodli, ale tu ide o pozmenujúci návrh, ktorý je navrhnutý šedou farbou v spodnej časti tabulky a ktorý predstavuje zhruba 4 milióny platieb na riadku, ktorý sa volá nádherne. To je problém myšlienok, to je e, riadok týkajúci sa e, európskeho výskumu tých najúžasnejších európskych mozgov. Ale tieto úžasné mozgy dostanú 136 e, miliónov, z toho 9 miliónov je ešte disponibilných, to znamená, že myšlienky e, tejto únie aj v roku 2010 ešte stále zostanú e, úžasné. Takže chceme sa poďakovať rade a ale pán Kodmanis požiadal slovo. I really apologize for... Prepačte, ale len aby som to presne pochopil, mám dve otázky na spravodajcu. K ústnemu návrhu k 08001. Aké budú tie platby 540 miliónov minus 4. Aké je to konečné číslo? Pán spravodajca? Ak sa nemýlim, a my sme to overili, to konečné číslo je 536 009 000. A ešte druhá otázka. Finančné služby, aké je tamto záverečné číslo? My sme pýtali plus 100 tisíc na úvod a teraz sa to zmenilo, je tu politická dohoda. Takže aké je to konečné číslo, prosím? Dovčera to bolo 4,4 milióna. A koľko je to dnes? Plus 560 tisíc? Takto, hovorí vám spravodajca. My sme to navýšili nad PNR Pôvodne sme z tých 10 miliónov dali 140. A teraz to bude dokopy 700 plus 700 nad PNR. Takže aké je to konečné číslo, prosím, v platbách? 4 milióny 400 tisíc, to je to konečné číslo. Dobre, už mi to je jasné. To teda znamená, že po týchto pozmeňujúcich návrhoch, ak ich e, príjmeme a ktoré sú blízke predovšetkým srdcu našich socialistických a liberálnych priateľov, tak e, potom tá celková výška v rozpočte, pokiaľ ide o záväzky, bude 6, 6 miliónov a v platbách 4 milióny 400 tisíc. Áno, pán spravodajca? Yes, but the question was... Áno, ale otázka sa týkala platieb. Platby sa nezmenili. Aha, platby sa nezmenili. V tomto riadku máme možnosť dať viac na záväzkoch, aby sme sa pripravili na budúci rok. Takto to je. <clears throat> Très bien. Permettez-moi d'exprimer. Výborne. E, dovolte, aby som vyjadril svoj obdiv voči nášmu kolegovi Gottmanisovi. Vyjadroval som svoj ob- obdiv, pretože mnohé členské štáty EÚ by boli hrdé, keby mali takého kompetentného premiéra v oblastiach, oblasti e, E, rozpočtu, ako je pán Godmanis. Litva je skutočne má v tomto smere veľké šťastie. A e, my sme veľmi radi, že medzi našimi členmi máme členov takejto vysokej kvality. No a ideme teda ďalej. Um, popri pánovi Gottmanisovi, prepaši, pomýl som sa, išlo o Lotyšsko. Latvia, hej, Lotyšsko. Prepačte. Ja som, ja som ten vynik. Prepačte, veľmi sa ospravedlňujem. Takže Lotyšsko. Spravodajca teda predstavil všetky tie zmeny, ktoré navrhuje v právnej forme ústnych pozmeňujúcich návrhov vo vzťahu k tomu, čo prezentoval včera. A pokiaľ nie, nie sú žiadne žia, ďalšie žiadosti o slovo, navrhujem, aby sme hlasovali en bloc o tejto tabuľke ktorá je upravená o stiahnutie riadku 19.01.04.04, to je e, pozmeňujúci návrh 914 a e, je to riadok zodpovedajúci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Teda navrhujem, aby sme to urychlili a hlasovali en bloc o tejto tabuľke. Tu vpravo sú uvedené tie časti, ktoré budú predmetom oddeleného hlasovania. Takže unblock. Kto súhlasí s touto tabuľkou a s tými pozmeňujúcim návrhmi? Zodvihnite ruku. Ďakujem vám. Kto je proti? Jeden proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Takže dosiahli sme veľmi veľkú väčšinu. Blahoželám pánovi spravodajcovi a ďakujem všetkým členom za to, že akceptovali túto procedúru, ktorá je na jednej strane abnormálne komplikované a na druhej strane abnormálne zjednodušená. A potom, ako som si odpil troška kávy, eh, aby som to tu všetko vydržal, nabrhujem ak s tým e, súhlasí pán spravodajca, aby sme teraz pristúpili k oddelenému hlasovaniu. E, to je na spodnej strane tej istej tabuľky v pravom dolnom rohu. Je tu istý počet e, oddelených hlasovaní, ktoré sa týkajú buď pozmeňujúcich návrhov k dokumentu 10, alebo pozmeňujúcich návrh k dokumentu 10 RAP. Čiže ide o pozmeňujúce návrhy, v prípade ktorých niektoré skupiny požiadali o oddelené návrhy, hlasovanie, aby vyjadrili stanovisko, ktoré nemusí byť totožné so stanoviskom spravodajcu. Prvý pozmenujúci návrh je, má číslo 203 a zodpovedá dok 10, druhý zošit, strana 38 to je napísané vo vašej tabulke. Ide o riadok 18.02.03.02 a GUE pán Portaž požiadal o oddelené hlasovanie. Je to každému jasné? Všetci ste pripravení hlasovať? Pán spravodajca, súhlasíte s týmto pozmenujúcim návrhom? Áno, áno, my si zachováme pôvodné stanovisko, teda sme za. Ja ako spravodajca som za. Pour... Čiže spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Samozrejme, pán Porta, že ešte dvaja ďalší kolegovia, čiže traja proti. Kto sa zdržal? Nikto, takže návrh sa prijíma. Ďalej prechádzame k pozmenujúcemu návrhu. Budg. Prečo Budg? Neviem. 9803, ktorý sa nachádza v dokumente 10 e, spravodajcu. Takisto ide o druhý zošit. Nie, prepačte, je tam iba jeden zošit, čiže 10 rad. Čiže to je strana 38 tohto textu, člán e, e, riadok e, 18.03.03 e, a v tomto prípade e, skupina socialistov a demokratov požiadala o oddelené hlasovanie, ale len k pripomienkam. Aký je, čiže k pripomienkam, aký je názor spravodajcu? Ja som za tento pozmaňovací návrh a samozrejme, že akceptujem toto samostatné hlasovanie. Très bien. Výborne. Oddelené hlasovanie k pripomienkám. Kto je za pripomienky? Čo? Donc on compte, donc manifestement. Uh, uh, vidíme, že uh, musíme to spočítať naozaj, lebo nie je to celkom jasné počítame. Vingt-et-un. 21 pour. 21 za. A kto je proti? 10, 11, 12, 13. 14. 14 proti, to znamená, že to je menšina. A pozmeňujúci návrh sa preto prijíma. Čiže tie pripomienky sú prijaté. Takže je dobré, že e, výbor hlasoval, to je zábavné, ale prepačte, to mal byť vtip. Teraz e, pristupujeme k pozmeňujúcemu návrhu 214. Znovu sa vraciame k DOC 10, tentokrát k tretiemu zošitu textu na strane 3, e, riadok 22010211 a k tomuto pozmeňujúcemu návrhu znovu socialistická skupina požiadala o oddelené hlasovanie k rezerve čo si o tom myslí spravodajca? Reserve. Pán predseda, je to rezerva na dve rôzne veci. Prvá vec, to sú štúdie. O, prepačte. To je Kosovo, prepačte. Trošku sa mi to posunulo. Takže to je rezerva na Kosovo a spravodajca je za pôvodný text. Tesla. Donc, qui est pour Dobre, teda, kto je za tento pozmenujúci návrh s rezervou? zdvihnete ruku. Là, nous allons avoir un vote différent. Un rés... Vidíme, že tu nám bude ten výsledok odlišný. Rada tentokrát nehlasuje. 18. 18. Kto je proti? Dix-neuf. Dix-neuf contre. 19 proti. Takže pozmeňujúci návrh sa zamieta ľavica zvíťazila nad pravicou aj s niektorými zradcami. E, Takže to znamená, že tá e, rezerva sa stiahuje. Nous restons dans le document 10, cahier 3, amant, page 11. E, pri, teraz zame dokument 10, e, pozmeňujúci návrh 200, 90, e, riadok 10, ktorý e, znovu ide o oddelené e, hlasovanie k nemajú... K výhradám. Máme tu dve výhrady. Dve, dve hlasovania. Donc il s'agit à nouveau de mise en réserve, cette fois-ci. Prepače, ide teda o rezervu. EPP e, e požiadala oddelené hlasovanie o tejto rezerve. Najprv ide o vytvorenie rezervy k e, prvému paragrafu, prvému odseku zodpovedá to Kosovu? Nie, nie je to ani Kosovo, Kosovo, ani Litva, ani Lotyšsko, ale to sú štúdie. Čiže ale spravodajca nám to všetko vysvetlí. So, uh, that is what I have started before. Uh, if I remember... Takže už som to načrtol, že socialisti chceli hlasovanie po častiach. To nie je problém. V tomto riadku sú dve veci sú to dve nezávislé rezervy. Prvá je rezerva týkajúca sa typu štúdií, ktoré boli realizované a zaplatené. A k tomu sme dostali reakciu komisie a nie sme si zajedno, či tá odpoveď je uspokojivá alebo nie. Preto sa bude hlasovať po častiach. A tá druhá časť, to je rezerva na OLAF, a tu je potrebné zachovať, tu nemôžeme uvoľniť. Na tom sa plne zhodujeme. Takže najskôr budeme hlasovať o tých štúdiách, či je uspokojivé vysvetlenie komisie. Spravodajca si myslí, že potrebujeme doplnkové informácie, iní si myslia niečo iné a uvidíme, ako toto hlasovanie dopadne. A tá druhá časť tohto oddeleného hlasovania, tam ide o ten OLAF, a my sme za zachovanie rezervy. Všetci. Tak toto vyzerá. Yes, bien sûr. Sorry, uh, I just... Nech sa páči. The, the... Zas k tým číslam. 26 01 02 11 v tomto riadku. Konečné číslo platieb podľa mojich informácií je 5,6 miliardy pardon, milióna. Sedia tie čísla? Tento návrh sa vôbec netýka tých konečných zmluv. Nejako ich nemení, len z týchto prostriedkov ide čas do rezervy. Aká čas, prosím? Nejaký milión, neviem to z hlavy, hovorí pán spravodajca, ale keď chcete, tak to overím. Koľko to je, prosím vás, pozrite sa. Máte to v hornej časti strany 12. Je to milión aj 700 tisíc alebo milión 800 tisíc. First one and 1 million 800. Milión 800 tisíc 67. To je to druhé, to je tá rezerva. Zopakujete mi to prosím ešte raz? Ja vám to dám na papieri here in this. You know, This is That's all. That's all. Très bien. Très bien. Donc, il y a deux réserves différentes. Dobre, čiže máme tu dve rozdielne rezervy. My sme vytvorili uh, rezervu eh, eh, s cieľom získať viac informácií na externé štúdie. A v tejto oblasti sme dostali odpovede, ktoré sú uspokojivé. To závisí od toho, čo si o tom myslí skupina. Ak e, bude, niekto, niekto je spokojný, EPP nie je spokojná, a spravodajca je spokojný, spravodajca si želá zachovať tú rezervu. Dobre. A teda pokiaľ ide o tú druhú rezervu, ktorá sa týka OLAFu, tu e, všetci zrejme súhlasíme s tým, že by sme mali zvážiť zachovanie tejto rezervy. Dobre, teda e, k prvému odseku je spravodajca za zachovanie rezervy a za zachovanie textu pozmeňujúceho návrhu 290. Čiže kto je za zachovanie rezervy? Pozmeňujúci návrh 290. 23. 23. Kto je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, nettement moins. Nettement moins. Je to jednoznačne menej, čiže rezerva sa ponecháva. A teraz k druhému odseku. Kto je za pozmeňujúci návrh o zachovaní rezervy? Predpokladám, že to bude veľká väčšina. Ďakujem. Kto je proti? Nikto, nikto sa nezdržal, všetci si to želáme. Ďakujem veľmi pekne. Toto máme za sebou už to najťažšie, pokiaľ ide o čiastky. A, čiže týmto sme prijali pozmenujúce návrhy, e, ústne pozmenujúce návrhy, takisto sme prijali pozmenujúce návrhy, ku ktorým bolo požiadané o oddelené hlasovanie. A teraz vám navrhujem, aby sme hlasovali en bloc e, o pozmeňujúcich návrhoch e, v druhom čítaní, okrem tých, ktoré už boli prijaté a ktoré figurujú v dokumente 10 RAB. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy? Ďakujem vám. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Ďakujem vám. Čiže tieto pozmeňujúce návrhy z druhého čítania sú prijaté a napokon sa dostávame k tabuľke 10, ktorá rekapituluje všetky pozmeňujúce návrhy z prvého čítania ktoré neboli pozmenené na základe hlasovania, ktoré sme práve uskutočnili, ale ktoré chceme prevziať do druhého čítania. Kto je za tieto pozmenujúce návrhy en blok? Ďakujem. Kto je proti? to isté, kto sa zdržal, rovnaký výsledok, je to úplne logické. Ďakujem vám a blahoželám pánovi spravodajcovi, spo- koordinátorom a všetkým členom za to, že akceptovali tento e, potrebný postup, ktorý je trocha obmedzujúci a frustrujúci. A týmto sme skončili s rozpočtom na rok 2010 a teraz tu máme literatúru e, návrh uznesenia. E, budú to návrhy uznesení. E, máme tu viacero pozmenujúcich návrhov, vrátanie orálnych ústnych pozmenujúcich návrhov kompromisných, ktoré nám spravodajcovia budú postupne predkladať. Pán spravodajca, želáte si uviesť e, tento text, alebo môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých pozmenujúcich návrhoch. Myslím si, pán predseda, že skupiny fungovali v tejto veci veľmi efektívne a Eh, predložili rád pozmenujúcich návrhov, ktoré som sa ja snažil maximálne začleniť do môjho stanoviska a myslím si, že nie je potrebné, aby sme teraz o tom viedli zdlhavú diskusiu. Eh, boli predložené isté ústne pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že ich texty sa práve rozdávajú, takže myslím si, že môžeme ísť eh, po jednotlivých eh, návrhoch. Dobre, zoberte si teda zoznam. Najprv to je pozmeňujúci návrh číslo 2 firm Balcany, druhé oddelené oddelenie E, pokiaľ ide o prvú časť, e, spravodajca je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Nikto, kto sa zdržal, jednomyselné prijatie. Blahoželáme autorom pozmenujúceho návrhu. Druhý, druhá časť, which might cause, spravodajca je za, kto je za. Potrebujeme si to spočítať. pán Doa zdvihol ruku, lebo sa potreboval poškrabať na chrbte. Čiže e, máme 16. E, kto je proti? Jean-Luc je proti. Sedemnáct, takisto? Takto 16 za, 17 proti, takže hlasom Jean-Luca Doana bol eh, pozmeňujúci návrh zamietnutý. Prechádzame k odseku 3, kde máme ústny pozmeňujúci návrh. Eh, pán spravodajca by ho chcel predložiť. Uh, os, yes. I should like to Áno, navrhujem maličku zmenu. Je tu niekoľko výpočtov toho, koľkokrát sa menil viacročný rámec. Videl som číslo 3, aj 4, aj 5. A ja by som navrhoval, aby sme sa vyhli nejakej debate a aby sme vyslali silný signál. Tak tam chcem uviesť, recalls that since 2007 the budget authority has been several times, čiže niekoľkokrát musel rozpočtový orgán revidovať rozpočet. Tak nedávame tam konkrétne číslo, ale dajme tam, že niekoľkokrát. To je tá zmena. Ale to sa uvádza v tej hlasovacej tabulke, ktorá bola rozdaná. rozdaná. Ale Mohli by sme snáď vynichať slova uh, or unforeseen, ale inak som za tento pozmenujúci návrh. Čiže vy navrhujete, aby sa vypustilo or unforeseen, čiže to by sa malo vypustiť, áno? Áno. Čiže to by sa malo vypustiť. Uh, zmeniť several times i misunderstand the Prepačte, ale nejak som to nepochopil, ako to tam bolo myslené. Čiže teraz ďakujem tu na za pomoc. E, čiže tam bolo that is funded or not unforeseen. Čiže áno, prepačte, ale ja som Ja som vychádzal z toho, čo my robíme v maďarskom parlamente, lebo tu na takýto typ písma znamená, že sa to vypúšťa. Tak prepačte. E, ďakujem. V každom prípade si e, chceme uistiť e, členov, že ústný pozmeňujúci návrh zodpoveda presne tomu, čo je uvedené v hlasovacom zozname. S istým pobavením konštatujem, že sme schopní hlasovať s presnosťou na jedno euro, pokiaľ ide o klimatické zmeny, ale nie sme schopní spočítať, koľkokrát sme modifikovali medziinstitucionálnu dohodu od roku 2007. Kto je za tento pozmenujúci e, návrh? E, do, do je, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nik. E, prijaté. Prechádzame k pozmenujúcemu návrhu číslo 4. Myslím si, že pán spravodajca by takisto chcel predložiť svoj ústny pozmeňujúci návrh. Áno, pán predseda, včera na koordinátoroch sme sa dohodli na návrhu, podľa ktorého posledná časť návrhu 4 sa zmení, tak ako to máte napísané v hlasovacom zozname. čiže Review a Revision of the Current Framework 2007 až 2013, including a prolongation until 2015. Čiže spolu s úpravou a revíziou súčasného viacročného rámca 2007-2013, vrátanie predloženia do roku 2015-16. Toto je prevzatie textu z nedávnej správy pani Gika. A čo to vlastne znamená? Znamená to, že je potrebné uvieť tri kroky úprava, previerka, revízia. V angličtine adjustment, review and revision. And after that, I will ask a potom ešte požiadam o ďalšiu zmenu, ak tento návrh prejde. Želáte si teda, aby sme najprv hlasovali o horizontálnom pozmenujúcom návrhu a potom o ústnom ja e, som teraz uviedol ten horizontálny. E, v texte predloženom našimi socialistickými kolegami sa uvádzalo, že komisia by mala robiť to a to, e, len čo sa ujme funkcie. A E, my sme dosiahli istú dohodu e, na základe môjho návrhu, aby sme použili iný výraz, to znamená as soon as possible, čo najskôr. To znamená, že nemusí to byť hneď, ako sa e, ujme funkcie, to znamená hneď na druhý deň. A preto som navrhol, aby sme vyvíjali istý tlak s tým, že uvedieme výraz čo možno najskôr, as soon as possible a toto je v pozmeňujúcich návrhoch 4, 17, 25, 32 a 12, čiže s týmto môžeme prostredníctvom jedného hlasovania túto zmenu prijať alebo nie. V poriadku. Čiže my, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh e, číslo 4, tu sú dva rôzne návrhy spravodajcu. Teraz sa zameriavame a hlasujeme len o prvej zmene E, to je pozmeňujúci návrh spravodajcu, ktorý sa vzťahuje na štvorku a v prípade, že bude prijatý pozmeňujúci návrh 12, 17, 25, 35, hneď, ten výraz hneď ako sa ujme funkcie bude nahradený výrazom čo možno najskôr. E, dva príspevky k tejto časti. Göran? Áno, áno, ja súhlasím s spravodajcom, nemám s tým žiaden problém ale ja som trošku taký citlivý na jazyk a potom by sme tam mali uviesť, aby tam v angličtine bolo an adjustment, a review a a revision, aby tam bol ten člen. Teraz je tam ten člen len pri dvoch z tých slov a ja by som chcela, aby tam bol ten člen trikrát. Ça, c'est la deuxième, c'est le deuxième amendement oral, mais... Áno, to je až ten druhý pozmeňujúci návrh, ale berieme na vedomie to, čo hovoria jazykári, predovšetkým anglicky hovoriaci. Anna? Prepačte, ja som nemohla včera byť na koordinátoroch, ale mám tu dosť podstatnú poznámku. Viem, že v parlamente sme viackrát hlasovali o tom predložení do roku 2015-16, ale ja by som bola, keby o tom bolo oddelené hlasovanie, aby sme my mohli hlasovať proti. Pretože ja viem, že to nebude možné, takže by sme mali byť proti tomu. Nie je to také jednoduché takéto niečo odhlasovať. My, uh, nous, nous Dobre, ale my sme sa v každom prípade dohodli, že budeme mať dve oddelené hlasovania. Najprv hlasujeme o horizontálnom pozmenujúcom návrhu, to znamená začlenenie výrazu as soon as possible. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal, niekto sa nezdržal, je to prijaté. A mám taký pocit, že jedna z osôb prítomných v miestnosti, e, má, e, že je trocha odľahlo pri e, predstave, že Európska komisia bude musieť v tomto bode konať nie hneď od prvého dňa nástupu do funkcie, ale čo možno najskôr. Určite ich to, ho to potešilo. Dobre, a teraz budeme hlasovať o druhom ústnom pozmeňujúcom návrhu ktorý eh, je výsledkom návrhu eh, Reimera Bögeho a liberálna skupina si želala oddelené hlasovanie. Kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh? Prepačte. Môžeme mať oddelené hlasovanie s tým, že najprv budeme hlasovať o prvej časti. Čiže rozdelenie rozdeleného hlasovania. Čiže najprv budeme hovoriť len o e, výraze replace midterm review. E, ja, nie, najprv bude e, o tom, o tom, o tom prispôsobený adjustment review až potom o tom predlžení. Dobre. Čiže Najprv budeme hlasovať o výraze či e, texte Together with an adjustment review and a revision of the current MFF 2008-2013. Bodka. Kto je za? Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Nikto. Čiže táto prvá časť bola prijatá a teraz druhá časť, including a prolongation until a tak ďalej. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dve skupiny sú proti, ale nie ich dosť na to, aby zabranili prijatiu tohto pozmenujúceho návrhu. Prepašte, tri skupiny sú proti. Vlastne nie, tá tretia sa, GUE sa zdržala. Čiže táto časť pozmenujúceho návrhu je takisto prijatá. Ďakujem. Je to trocha zdlhavé, ale je to aj komplikované, naozaj musíme postupovať krok po kroku. E, teraz pozmeňujúci návrh číslo 5. Socialistická skupina e, má ústny pozmeňujúci návrh a máme tu oddelené hlasovanie. Pán spravodajca. Pán predseda, ja stiahujem návrh na oddelené hla- na hlasovanie po častiach. A ak sa nemýlim, máme tu ešte aj ústny pozmeňovací návrh k tomuto textu. A to, že midterm review sa má nahradiť process of the next MFF. Takže revízia v polčase sa má nahradiť proces ďalšieho viazočného finančného rámca. A potom sa tam ešte, potom tam bude uvedené initiate the process of the next MFF. Takže keď tam bude takéto ústne pozmenie, tak navrhujem hlasovať o celom návrhu naraz. Ďakujem, čiže spravdajca nepotrebuje hlasovanie počastia k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Kto je teda za takto pozmenený návrh? Ďakujem, kto je proti? Nikto, kto sa zdržal? Jednomyselne prijaté. To je dosť zriedkavé. Teraz tu máme pozmeňujúce návrhy. E Ripple. E, aké máte, e, aké máte stanovisko k šestke, pán spravodajca? E, spravodajca je proti, Göran? to je trocha v protiklade k tomu, čo sme už odhlasovali, takže myslím si, že by, sa, že by sa to malo skôr schváliť. Pán spravodajca, domnievate sa, že by mal byť zamietnutý tento návrh? Áno, áno lebo je protichodný, e, čiže nebudeme o ňom hlasovať. Pozmeňujúci návrh číslo 7. E, čo k tomu hovorí spravodajca? Je za, kto je za sedmičku? Ďakujem, kto je proti? Nikto, kto sa zdržal? E, ďakujem. Helge, môžeme povedať, že za jej neprítomnosti sme nadšenie jednomyselne prijali sedmičku. Osmička, kto je za? Spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Aha, tak tu budeme musieť spočítať. Čiže väčšina za, nikto sa nezdržal, prijaté. 11. Dva e, pozmenujúce návrhy. Najprv pán Portas. Spravodajca je proti, kto je za? Pán Portáš, e, kto je proti? Veľká väčšina je proti. Návrh sa zamieta. Pozmeňujúci návrh 10 e, firm Balcany. E, to je ústny pozmeňujúci návrh nášho spravodajcu. Pán spravodajca, áno, ja navrhujem, aby sme uvažovali nielen o bode 3, ale aj o bodoch 20, nie len o bode 23, ale myslím si, že aj o bode 21 a 22. Áno, e, čiže je to pozmeňujúci návrh, ktorý je v súlade s tým, čo sme prijali e, v súvislosti s odsekom 3, keď sa hovorilo o adjustments and review. E, takže zodpoveda to tým článkom 21, 22, 23. Kto je za tento pozmeňujúci návrh, takto pozmenený? Kto je za, kto je proti? Nikto? E, myslím, že dvaja boli proti. E, Prepašte, e, dvaja sa zdržali. Návrh je prijatý, ďakujem. Pozmeňte návrh 11. Lamasúr je autor. Je to pozmeňujúci návrh týkajúci sa právnej kontinuity. Predložil som ho za. Kto je za tento pozmeňujúci návrh predsedu? Nechcem vás ovplyvňovať. Ďakujem. Kto je proti? Pani Andreas, to je hrozné. E, je proti. A kto sa zdržal? Nikto. Ďakujem všetkým, okrem tej jednej osoby. E, čiže návrh je prijatý. Pozmenujúci návrh 12 od našich socialistických priateľov. E, samozrejme, tu platí horizontálny návrh, ale pokiaľ ide o zvyšok, kto je za pozmenujúci návrh 12? pravda je proti. Kto je za? Musíme to spočítať. Je to tá tvrdá ľavica plus e, skupina pani Andres. Koľko je toho? Koľko ich máme? Spočítali ste to? 14. Jean-Luc Bohan, Bohan nezlyhal. Ne, e, Kto je e, proti? Osemnáct. Čiže pravica vyťazí nad ľavicou, tento návrh sa odmieta v odseku 13, 13 Helgin návrh. Spravdajca je za, kto je za, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal. Dvaja prijaté. 14 e, je v súlade s 13. Pozmeňujúci návrh Anny Jensen. Spravodajca je za. Kto je za? Mnohí. Kto je proti? Jedna. Kto sa zdržal? Niekto. Čiže prijaté. Odsek 14. Pozmeňujúci návrh od Inge Gressle, ktorý e, získal nadšenie spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dva je proti. Kto sa zdržal? Dvaja sa zdržali. Prijaté. Odsek 15. Najprv pozmeňujúci návrh Ann Jensen. 16. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem, kto je proti. Jeden proti, kto sa zdržal, prijaté. 17. E, pozmeňujúci návrh, ktorý je kompatibilný so 16 a ktorý samozrejme takisto e, súvisí s horizontálnym pozmeňujúcim návrhom. Pán spravodajca je proti týmto nemu. Kto je za? Kto je za? A vidím, že len tvrdá ľavica. 16. Kto je proti? dix contre. 18 proti. Čiže to je viac než 16, návrh sa nepríjima. 17 ehm, e, k 18 Ingrid Gressle, spravdáca za, kto je za, ďakujem, kto sa odváži byť proti? A vidím, že pani Andresen a liberáli sú proti. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Takže väčšina je za. 19. Helga Trujpel v súlade s 18. Spravdajte za. Kto je za? Kto je proti? Jeden. Kto sa zdržal? Jeden. Prijaté. Odsek 18, pozmeňujúci návrh 20, Helga Trippel, modifikovaný o ústny pozmeňujúci návrh nášho spravodajcu, ktorý by chcel vyjadriť jeho začudovanie. Pán spravodajca, máte slovo. Myslím si, pán predseda, že všetci si to môžu prečítať. Je to tu všetko napísané a e, chcel by som e, požiadať o podporu tejto zmeny. Čiže kto je za tento pozmenujúci návrh eh, Helgi, pozmenenej ústnym návrhom spravodajcu, kto je za? Túto scénu fotografujú koordinátori EPP. E kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Ďakujem. Prijaté. Prechádzame k e, odseku 18a, nový 21, e, pán Haglund, spravodajca za, kto je za, ďakujem, kto je proti. Ďakujem, zdržali sa. Jedno zdržanie prijaté. 22. E, Helga, spravodajca nie je za, niekto je za. Je to tvrdá lavica za, kto je proti, väčšina. Takže je to jasné, návrh sa zamieta. E, odsek 21, dva pozmenujúce návrhy, 23, pán Portáš, spravodajca je proti, kto je za? Pozmenujúci návrh pána Portáša. Pán Portáš je proti, je za, prepačte. 1, 2, 3, 4 sú za, kto je proti? Väčšina, kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal, zamieta sa. 24, Helgin návrh, e, zamietli sme 23, ale 24 sa ani spravdajcovi nepáči. Kto je za? Kto je proti? Väčšina. Ďakujem. Zamieta sa odsek 22, pozmeňujúci návrh 25. E, socialistická skupina e, si robí starosti s horizontálnym e, návrhom. Spravodajca si to neželá. Kto je za? Troška to už presahuje len počet členov tvrdej ľavice. 14, 14 za, kto je proti? Možno o niečo viac. 21. Zamieta sa. Uh, Odsek 24. Máme tu nový pozmeňujúci návrh pána Portaša, číslo 26. Kto je za? Spravodajca je proti. Kto je za? Uh, Pán klub pána Portaša, ďakujem. Kto je proti? Väčšina. Eh, ľutujem, eh, vážený kolega. Eh, teraz dávame hlasovať o 27. Spravdajca je za. Kto je za? Kto je proti? Dvaja sú proti. Kto sa zdržal? Nikto. Prijaté. Odsek 26, pozmeňujúci návrh 28, Gorana Ferma, kto je za? Spravdajca je proti. Vidím, že aj liberáli sú za. Treba to spočítať. Devätnásť za, kto je proti? Combien 15. Donc... 15. E, takže tentokrát je prijatý pozmeňujúci návrh. Blahoželám autorom. Odsek 26. E, tu nemáme pozmeňujúci návrh, ale spravodajca požaduje e, oddelené hlasovanie prvej časti. Kto je za? Spravodajca je za? Nie? Micro, micro, I think that... Myslím si, že toto hlasovanie po nie je správne, pretože výbor súhlasil s tým, že sa vypustí celý odsek 26, ale ja som navrhovala, aby sa vypustila iba druhá časť. To bol dôvod pre hlasovanie po častiach, ale výbor sa rozhodol inak. To znamená, že je vypustený. Dobre, čiže tento pozmeňujúci návrh sa vypúšťa, ale ten odsek tam zostáva, nie? Nie, naopak. Čiže tým, že ten odsek bol vypustený, ten pozmeňujúci návrh už nemá zmysel. Nie je možné rozdeliť na dve časti niečo, čo neexistuje. Dobre, súhlasíme. Dobre, takže je to jasné. Prechádzame k e, odseku 28, pozmeňujúci návrh 29. Spravodajca je proti, aj liberáli sú proti. Kto je za? Skôr tá tvrdá ľavica. Kto je proti? Tie ostatní, kto sa zdržal? Väčšina je za zamietnutie. Pozmeňujúci návrh 30 Ehm, pán spravodajca je proti, ale tentokrát sú liberáli za. Takže treba to spočítať. Sedemnáct za. Kto je proti? Jean-Luc. Proti? 10, e, 18, ale so, so Jean-Lucom a pani Andreas, ktorá zohráva kľúčovú úlohu, ale nie vždy priaznivú. No ale dobre. Nechcem z toho robiť osobnú záležitosť. Dobre, čiže návrh sa zamieta. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 31. Ingeborg Grösle, spravodajca je samozrejme za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 32 e, obohatený o ústny pozmeňujúci návrh. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden proti, dvaja proti, kto sa zdržal, niekto sa nezdržal, prijaté. E, odsek 32, pozmeňujúce návrhy. E, jeden vylučuje druhý. Začíname 33. Spravdáca je proti. Kto je za? Obmedzujú sa to na ľavicu. Kto je proti? Ostatný? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 34 hlasujeme, čo si o tom myslí vlastne hlas, spravodajca. Spravodajca je za, ale kto je za teda? Pozmeňujúce návrh Helgi Trujpel. 34. Tvrdá pravica podporuje Helgu. Koľko to je do vedna? Musíme to spočítať. Sekretariat zaspal. Seize. Qui est contre? 16. Kto je proti? Čiže tento pozmeňujúci návrh sa zamieta. Ďakujem. Pokračujeme. Tridsať peťka je ďalšia. Tá, e, musíme dať hlasovať 35. Je to pozmeňujúci návrh pána Portaša, spravodajca je proti, kto je za. Ľavica, kto je proti? ostatní. Čiže zamieta sa. Ďakujem. E, pozmeňujúci návrh 31, dva pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú kompatibilné. Najprv 36. Spravodajca je proti. Kto je za? E, trošku viac než len ľavica. Aj pani Andreasen, pán Mongartic. 13 pour. Qui est contre? 13 za, kto je proti? Väčšina. Ďakujem. Čiže tento pozmeňujúci návrh sa zamieta. To znamená, že 30, môžeme hlasovať o 37. Pán spravodajca, čo si myslíte o 37. Ani Jensen, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? 1. Príjme sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Je to podtitulok pred Um, um, <clears throat> pán Majka, Majka predložil spravodajca za, kto je za, ďakujem, kto je proti, eh, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 38 od Helgi Trupel, spravodajca požiadalo slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ja podporujem 38. pani Trupel a bola tu požiadavka od konzervatívcov. Včera prišla o predloženie pozmeňovať ako doplnku k tomuto odseku. A ja som slúbil, aby sme zachovali ten zvyk, že návrhy ústne sú predkladané v tejto fáze spravodajcom. Toto je zvyk, ktorý funguje, nie je to inde napísané, ale je to taký dobrý zvyk vo výbore pre rozpočet. A ja nechcem nejako zneužiť e, svoju moc, aby som prehliadol návrh nejakej skupiny, ale pokiaľ ide o obsah, ja mám mnoho výhrad. Myslím si, že to ide trocha proti duchu džentlmenskej dohody požiadať generálneho tajomníka, teda všetkých generálnych tajomníkov všetkých inštitúcií, aby nám predkladali vysvetlenia. Takže preto so všetkým rešpektom, vo všetkej úcte ku konzervatívcom, pokiaľ ide o obsah, pravodajca ho nemôže podporiť. Ale rešpektujem právo každého jedného rozhodnúť sa sám. Takže je to prakticky hlasovanie po častiach. Najskôr teda orál, buď za alebo proti a potom to druhé. A to druhé podporuje spravodajca. Je remercie. Borne, e, ďakujem spravodajcovi za jeho fair play. Čiže tento ústny pozmeňujúci návrh bol rozdaný a e, dávam slovo Jamesovi, ktorý, je, ktorý ho inšpiroval. E, ďakujem, pán predseda. Chcem povedať len toľko, že včera e, sme hovorili o tom, že to nie je úlohou spravodajcu, aby žiadalo vysvetlenie všetkých e, generálnych tajomníkov. Treba ich požiadať len o informácie o tom, čo môžu inštitúcie v tejto ekonomicky náročnej situácii urobiť na to, aby sa e, dosiahli úspory v ich e, riadení Číslo 40 je pozmeňujúci návrh pána Maňku a hovorí sa o nových potrebách v prílohe 4 ale v prílohe 4 sa hovorí aj o úspera, úsporách, ktoré tu my neuvádzame. Čiže tento pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil, by mal znamenať len, že Ehm, aj rozpočtový výbor by mal mať istý dosah na eh, tieto úspory. Eh, ďakujem, čiže akceptujeme eh, toto vysvetlenie a spravodajca E, takisto vyjadril svoju výhradu k obsahu. Najprv teda dávam hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý doplňa návrh číslo 38 a potom budeme hlasovať o 38. Kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh predložený spravodajcom, ktorý nie je za jeho obsah? Kto je za? Samozrejme James Sellers, to je jasné pán Böge, Sidonia. Vidíme, že ich to máme viac, e, máme viac hlasov za. Je to e, pozmeňujúci návrh, ktorý e, presahuje viacero e, strán a pomáha aj GUE, britskí konzervatívci. Naozaj nastávajú takéto chvíle, to je úžasné. A kto je proti? Ďakujem. Čiže e, E, tí, čo sú proti, e, prevladajú. Ale aj tak bola táto diskusia užitočná. Čiže tento e, návrh sa zamieta, ale teraz za, hlasujeme o pôvodnom pozmeňujúcom návrhu číslo 38 páni Tripel, spravodajca je za, kto je za, ďakujem, kto je proti. Ďakujem. Kto sa zdržal? a z fair play, v duchu fair play Jim Seles eh, hlasoval za eh, pani Trippel aj napriek zamietnutiu jeho návrhu. Prechádzam k návrhu 39 eh, sociálskej skupiny spravodajca je za, kto je za, ďakujem, kto je proti, ďakujem, kto sa zdržal, prijaté, jednomyselne. 40, ehm, autor je pán Maňka, spravodajca je za, kto je za, ďakujem, kto je proti, dvaja proti, kto sa zdržal, jeden prijaté. 41 od pána Portaša, spravodajca nie je za, kto je za? Jeho fan club, klub, ale nie je dosť početný, kto je proti, zamieta sa. 42 od pána Maňku, spravodajca je za, kto je za, ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal, dvaja prijaté. A napokon 43 od pána Maňku, ale v mene socialistickej skupiny. Spravdajte za, kto je za, ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal. Nikto sa nezdržal, prijíma sa jednomyselne. A napokon hlasujeme o takto pozmenenom uznesení, kto je za. Ďakujem vám, kto je proti dvaja, kto sa zdržal, jeden. E, ďakujem a blahoželám spravodajcovi a ďakujem aj všetkým členom a ďakujem e, veľmi úprimne všetkým spolupracovníkom. Ale ešte sme celkom neskončili, pretože to bude aj plenárka, čaká nás aj plenárka, kde budeme musieť presvedčiť naše skupiny, aby aby sa pridržiavali múdrych rozhodnutí rozpočtového výboru. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz pokračujeme v hlasovaní o rozpočte bodom 9 o správe Reimera Böge Ide tu o zmenu medziinstitucionálnej dohody, to je logické, logický postup a musím tu e, vyhlásiť e, osobitné hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Takže e, to je rovnaké hlasovanie. To isté platí o bode 10, to je mobilizácia nástroja pre flexibilitu. Navrhuje Raimor Bögi, spravdaj CZ, kto je za, ty istý, kto je proti, ty istý, kto sa zdržal, ty istý. Jedenáctka. A tu je to troška iné, pretože tu úplne meníme tému. A prechádzame k e, doplnkovému rozpočtu číslo 10 e, rok 2009 ale vlastne som povedal, že to je iná téma. Nie, je to vlastne tá istá téma. Ešte stále hovoríme o tom balíčku financovania rozpočtu na rok 2010. Tu e, vylúčujeme finančné prostriedky na financovanie plánu obnovy a pretože tu nie je Jutta Haug, e, predloží to e, Göran. Göran chce niečo povedať. Je to delegovaný spravodajca. Ďakujem. Jutta Haug prosí o Ospravedlnenie je v Afrike, ale požiadala ma, aby som to trošku vysvetlil, pretože je tu niekoľko vecí, ktoré sú mimoriadne technické. Niektoré z nich ako ste povedali už vy, e, úzko súvisia s dohodou zo so zmierovania. Je to súčasť financovania plánu hospodárskej obnovy. Ale bola by tiež rada, keby sme poukázali na ktoré problematické body, teda tými sa musíme zaoberať. 3,4 miliardy eur by malo byť vrátených do členských štátov, pretože platby v niektorých oblastiach neprebehli a spravodajka Chce, aby sme vedeli, že kritizuje zníženie pládieb e, z 1, 2 a 4 z týchto okruhov a zvýšenie pládie bolo prioritou Európskeho parlamentu minulý rok, ale nepodarilo sa to dosiahnuť. Komisia to nerealizovala, takže bola by rada, keby sme sa na to poriadne pozreli. Komisia by mala zlepšiť e, svoju činnosť, pokiaľ ide o implementovanie rozhodnutí rozpočtového orgánu. Toto je veľmi dôležitá vec. Myslíme si, že je to jedna z vecí, ku ktorým by sme sa mali vrátiť a seriózne sa tým zaoberať v výbore pre rozpočet, ale nie len v rozpočtovom postupe. Mali by sme o tom hovoriť čo možno najskôr budúci rok. A toto je jeden z tých signálov, ktorý pani Hau chce vyslať. Tiež poukazuje na dôležitosť zjednodušovania postupov s cieľom zjednodušiť implementáciu výdavkov. Toto sú teda veci, na ktoré ona chcela poukázať. Nemá inú možnosť, než nám navrhnúť e, tento navrhovaný pozmaňovací e, rozpočet. Takže budeme hlasovať za napriek týmto poznámkam. Ďakujem, Goran, za tieto dôležité spresnenia. A to, čo ste povedali v mene, a za to, čo ste povedali v mene uh, Juty Haug, veľmi pozorne si to vypočuli súčasní aj budúci zástupcovia Európskej komisie. O slovo požiadal James. Ja by som chcel nadviazať na niečo, čo povedal Göran uh, v súvislosti s implementáciou v rozpočtu. Tých 3,4 miliardy, ktoré sa nečerpali, e, to je samozrejme závažná čiastka a ide tu o celú sériu e, pravidiel finančného riadenia, ktoré v podstate bránia e, riadnemu plneniu rozpočtu vo viacerých oblastiach. Je potrebné, aby sa e, dôkladne prehodnotilo celé finančné nariadenie, aby bolo možné ten rozpočet riadne čerpať. Myslíme si, že v dnešnom prostredí nie je tento rozpočet celkom reálny a myslím si, že že tí, ktorí riadia rozpočet, by mali mať nástroje na to, aby to mohli robiť efektívne. E, myslím si, že James a Goran sú si v tom úplne za jedno. Ingeborg to zobrala na vedomie. Požiadali ste o slovo len e, e, v krátkosti e, ako tieňový spravodajca za minuloročný rozpočet by som chcel povedať, že navrhujeme návrh, aby sa to akceptovalo v tejto etape bez akéhokoľvek, bez akékoľvek zmeny. A ďalšia vec, o ktorej hovorili dvaja predrečníci, e, skutočne hovorí o potrebe podrobnej analýzy. My niekedy máme ambície ako členovia parlamentu dať viac peňazí, ale nie, nie sme celkom v obraze a sme príliš ambiciozni, Ale sú aj iné situácie, keď komisia nie je dostatočne ambiciozná v snahe plniť rozpočet. A preto myslím, že treba povedať, povedať, že komisia by mala riadiť e, to, na čom sa dohodli rozpočtové orgány, ale to je iný príbeh. A tretia vec, e, hovoril o nej James, je, že niekedy komisia má dobrú voľu a je rozpočtový orgán má potrebnú ambíciu, ale technické podrobnosti sú proti nám. A preto si myslím, že by sme mali urobiť tri veci. Musíme mať reálne ambície, musíme dotlačiť komisiu v priebehu roka k plneniu a musíme zmeniť e, nariadenia, e, keď to bude potrebné, tie finančné predpisy, keď to bude potrebné. A myslím si, že to bude platiť aj na ďalšie roky. To bola vynikajúca pripomienka. A e, skutočne si ceníme, že e, e, Laslo to dnes predložil. Teraz, pokiaľ ide o tieto dôležité pripomienky, kto je za to, aby bol prijatý tento text, ktorý je pripojený k balíčku? Ďakujem. Kto je proti? Vy ste proti? V poriadku. Kto sa zdržal? Niekto sa nezdržal. Uh, Prijíma sa. E, tentokrát e, myslím, že už opúšťame ten balíček. Dobre, už nebudeme hovoriť o rozpočte na rok 2010. Prechádzame k bodu 12 dnešného programu, ktorým je nová etapa v mobilizácii Európskeho globa, e, globalizačného fondu. Äh, äh, Raymond Böge bude äh, nás s tým oboznámi. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, môžem to prezentovať krátko a teda rýchlo. Máme to návrh komisie na, na aktiváciu globalizačného fondu, to sme diskutovali svojho času, máme tu časom aj stanovisko výboru pre zamestnanosť, máte to vo svojich podkladoch, je to rímska jednotka, Chcel by som ešte povedať, že v rámci diskusie, ktorá sa týkala poslednej plenárky v Štrásburgu, kde sme vychádzali z mobilizácie tohoto fondu a kde sme povedali, že čo sa týka budúcnosti, očakávame, že mobilizácia fondu nebude v jednotlivých prípadoch spájaná, ale jednotlivo predkladaná, aby keď nastala situácia, prípad sa mohol veľmi rýchlo vyriešiť jednotlivo, aby to neviedlo k zbytočným diskusiám a omeškaniam. Medzičasom zo strany komisie to bolo prislúbené, to znamená, že očakávam, že prípad mobilizácie fondu, kde sa spojili tri prípady, že to už bude posledný krát, kde sme mali takýto postup, kde sme sa zaoberali naraz dvomi a štromi prípadmi a preto pevne verím, že v budúcnosti sa to bude riešiť ináč a komisia pevne verím, že to môže potvrdiť. Na základe otázok, ktoré sme položili na poslednom zasadaní a na základe pripomienok výboru pre zamestnanosť, máme z časti zodpovedné tieto otázky v materiáloch zo strany príslušných pracovníc komisie. Je to prípady Volvo, kde 1500 zamestnancov z celkovo 4667 malo, malo byť podporených výbor pre zamestnanosť e, potvrdil, že všetky kritéria boli v tomto prípade splnené a čakáme na aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú tých čísel, tých, ktorí sa to dotklo, ako aj tých, ktorí dostanú podporu. Čo sa týka podpory prípadu v Rakúsku, tam sme jasne naznačili, že boli uvedené rozličné sumy na zamestnanca. Napríklad, keď si pozrieme švedský prípad, to bolo 6500 eur na zamestnanca, o ktoré sa požiadalo. A v Rakúsku to bolo 14 300 eur na zamestnanca. To boli teda tie žiadosti. Svojho času sme vedli už e, diskusiu o týchto veciach a komisia zaujala k týmto veciam stanovisko potom je tu prípad Heyman z Holandska, výbor pre zamestnanosť odseku 3 zdôrazňuje, že finančná podpora nesmie nahradiť eh, nástroj, ktorý je v zodpovednosti príslušného podnika a toto musí byť zabezpečené. A je tu článok 12, odsek 4, ja citujem po anglicky požiadať o dôkaz, že kritéria uvedené v článkoch 2 a 6 sú na nastali a v tomto prípade nie sme spokojní s, e, s informáciami príslušných úradov, kde ide o, doplňujúce opatrenia a skofinancovanie štruktúrnych fondov. Keď to tak zhrniem, sú to teda pripomienky výboru pre zamestnanosť, ktoré môžeme podporiť a tie a pán predseda, ak budeme mať čas, tak by som poprosil komisiu o odpoveď na tie tri body, ktoré som spomínal. Eh euh, Ďakujem veľmi pekne. Sú tu niektorí kolegovia, ktorí by chceli v tejto etape vystúpiť, prípadne položiť komisii ďalšie otázky. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel vieť 12 a 13 a síce tu ide o financovanie tohoto Európskeho globalizačného fondu. Mal by to byť fond, a konec koncov je to aj fond, ktorý zasahuje v určitých prípadoch a snaží sa podporiť z, e, e, pracujúcich. Keď, si, keď sa pozrieme na sociálny fond, tak to je štruktúrálny fond, slúži na kohéziu a má dlhodobú stratégiu. Takže sú to dva úplne rozdielne fondy ktoré si vzájomne nekonkurujú, ale sa doplňujú. Sú to teda fondy, ktoré, na ktoré sa musíme pozerať oddelenia a takto ich posudzovať. Podľa mňa by bolo chybou, keď sme povedali, že tento Európsky globalizačný fond e, sa neustále financuje zo, z Európskeho sociálneho fondu, lebo Európsky sociálny fond je rozhodne dôležitým fondom, ale tam ide o také témy ako plná zamestnanosť a ďalšie Isté tento fond doteraz pôsobil skutočne veľmi úspešne. Možno by sa dalo niečo spraviť s čerpaním a s formou, to určite, ale čo nesmieme spraviť, a musím to zopakovať, je, že Európsky sociálny fond, ktorý sa snaží naplňať ciele kohézie, aj teda štruktúrálnym fondom, a je dlhodobo orientovaný, tak takýto fond by nemal byť využitý na to, aby financoval iný fond. A globalizačný fond, ako sme povedali, to je fond, ktorý zasahuje v ojnelých prípadoch. A častokrát ale nastala situácia, že Európsky sociálny fond poskytol prostriedky a financoval Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a myslím si, že toto nie je správne. Myslím si, že tento fond nesmie byť financovaný z týchto zdrojov. Salvador Garriga demandé la parole également. To je dôležitý bod a teraz Salvador Garriga. Ďakujem pekne, pán predseda. K tomu, čo povedal kolega Fernández, môžem povedať následovné. Bolo by iste zaujímavé, keby komisia nám poskytla číslo o tom, aký podiel tých súm, ktoré sa vyčerpali v minulosti z globalizačného fondu, skutočne prišla z Európskeho sociálneho fondu, lebo ja osobne mám ten dojem, že všetko to, čo my financujeme z globalizačného fondu, to nastáva s presunou prostriedkov z kohezných fondov. A podľa mňa takto by to asi nemalo fungovať. Preto by som rád videl konkrétne číslo zo strany komisie. Ďakujem pekne, Joran Ferm. Uh, this debate is also closely linked to the decision we should take on the... Ďakujem pekne. Transfer 48 v bode 13. K tomu by som sa chcel vyjadriť. V mene Juty Hauk chcem povedať, že plne súhlasím s tým, čo povedali pani Gariga a Fernández že ide o problém, že tie transfery staré prebiehajú zo sociálneho fondu. V tomto prípade však Utah Hawk nevidí alternatívu, takže nás odporúča, aby sme boli za tento transfer, ale zároveň poukazuje na rovnaký problém, ako to robili páni Gariga a Fernández. Je vous remercie. Euh, donc plusieurs... Ďakujem pekne. A boli teraz položené viaceré otázky komisii a máme tu stanovisko ku každému jednotlivému projektu. To znamená, že máme ten projekt zo Švedska, prípad Volvo, potom to máme Rakúsko, Štajersko a Holandsko, firma Heymans. A máme tu aj písomné odpovede v našich podkladoch. Máme tu teda písomné odpovede komisie Ona zodpovedala otázky výboru pre zamestnanosť a sú tu potom aj ďalšie otázky, ktoré položili členské štáty. Možno by komisia mohla poskytnúť ďalšie odpovede. Predstavíte sa? Euh, Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Boli položené viaceré otázky, napríklad tá prvá otázka, či môžeme potvrdiť, že tie prípady sa v budúcnosti budú prezentovať ojedinele. Áno, toto môže skutočne komisia potvrdiť. Možno by bolo skutočne dobré, keby sme mohli mať aj nejakú neformálnu výmenu názorov, aby sme spravili aj takú štandardnú prezentáciu, lebo sú tu aj žiadosti členských štátov, sú tu žiadosti o presuny, prevody a vidíme, že počet žiadostí stúpa. A samozrejme, toto má svoj vplyv na celé tie jednotlivé postupy a lehoty, ktoré ste spomínali svojho času na vašom výbore. Toto je nevyhnutné zohľadniť. To znamená, že komisia by bola veľmi rada, keď bola možné nejakým spôsobom štandardizovať tieto postupy, lebo to by viedlo k zjednodušenie, aby bolo jednoduchšie overovať takéto prípady a aj schvalovať. Potom tá druhá otázka, ktorá sa týkala toho, či fond na prispôsobenie sa globalizácii je financovaný zo sociálneho fondu? Odpovede nie. Záväzky, ktoré sa týkajú tohoto globalizačného fondu, ako aj rezerva, ktorú ešte máme v našom rozpočte k dispozícii od začiatku roka, e, tu máme potrebné prostriedky, zodpovedá to medziinštitucionálnej dohode, a toto všetko máme teda ešte v tejto fáze k dispozícii. Čo sa týka platieb, a teda to, čo sa zoberie zo sociálneho fondu, to sú platby. A ja by som chcel navrhnúť, aby sme vám zasali príslušné sumy, ktoré sa vyčerpali v posledných troch rokoch. A e, dosahuje to približne 1% aktuálne, Chcel by som takisto uviezť e, čísla týkajúce sa využívania platobných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu za posledné tri roky. Pokiaľ ide o využitie platobných prostriedkov, tieto, toto nedosahuje 100%, ale Eh, pokiaľ ide o využívanie platobných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, eh, toto eh, využívanie nebolo nejak na úkor samotného tohto nástroja, takže pokiaľ ide o malú, len veľmi malú časť tohto fondu, tak tá nebola využitá na realizáciu programov. Pokiaľ ide o druhú otázku, ktorá, ktorú položili členské štáty v súvislosti so skutočnosťou, že opatrenia súvisiace s fondom na prispôsobenie sa globalizácii neboli predmetom iných nástrojov spoločenstva, tu musím povedať, že je tu E, istá e, potreba vzájomnej dôvery, e, ktorá musí byť základom spolupráce s členskými štátmi. A ak to je potrebné, tak môžeme o tom hovoriť aj podrobnejšie, ale myslím si, že ako východisková báza je práve táto vzájomná dôvera v to, akým spôsobom sa tieto jednotlivé nástroje využívajú. Ďakujem, pán pán predseda. Ďakujem. Pán Godmanis požiadalo slovo. Ja, ja, ja by som chcel povedať len niečo k bodu 12 podľa mňa tá nebezpečná vec, a budem o tom hovoriť aj e, v rámci bodu 15, je nasledovná. Pokiaľ bude tento fond na prispôsobenie sa globalizácii pokračovať a nebude tu e, rozpočtový riadok na tieto výdavky, skôr či neskôr sa e, obratíme na peniaze zo sociálneho fondu. To znamená, že tých 500 miliónov, ak bude teda celý riadok vyčerpaný, E, tak nie je to až taká veľká suma, ako sú tie sumy, ktoré nie sú vyplatené zo štrukturálnych fondov. Ale tieto prostriedky štrukturálnych fondov sa e, prenašajú e, na ďalšie roky. Napríklad z roku 2006 ešte stále tu zostáva 16 miliardov, miliard eur nevyplatených prostriedkov. A preto je otázka kým e, tie kvantitatívne čiastky e, fondu na prispôsobenie sa globalizácii budú e, musieť byť vyplatené s tým, že sa budú musieť použiť aj prostriedky z, zo sociálneho fondu. Môže sa stať, že keď niektoré krajiny nesplnia svoje požiadavky a že v roku v ďalších rokoch to nebude 95% plnenia, ale bude to 85 alebo menej percent a nastáva tu otázka, že keď krajiny následne zvýšia svoju disciplínu, e, potom sa môže stať, že nebude už možné využiť tie pôvodné e, prostriedky e, z tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A otázka je, že ak sa nezlepší tento kvantitatívny prístup k využívaniu tohto fondu, tak E, to nebude dobré. Možno, že sa milím, že nemám všetky informácie, ale my jednoducho preberieme prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré neboli vyplatené z toho dôvodu, že krajiny neboli schopné plniť svoje povinnosti, ale tie peniaze im nebudú zaplatené neskôr ale, alebo vyplatené naspäť, ale budú e, použité na tento účel. Čiže my budeme potom musieť hľadať nejaké iné riadky, odkiaľ zobrať tie peniaze. Toto je filozofický budúci e, problém, ktorý môže nastať, keď budeme e, stále zvyšovať e, nároky alebo požiadavky na tento globalizačný fond. Ďakujem, toto bola veľmi dobrá pripomienka. E, Skutočnosť je taká, že my nemôžeme financovať operácie z tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii do vyššej miery, než ako umožňujú ehm, ehm, možnosti, e, ktoré umožňujú ešte nevyčerpané prostriedky zo, zo fondov. Ehm, E, tento rok je samozrejme situácia úplne iná a situácia od projektu Galilo až po plán obnovy a mliečný pond, to všetko znamená, že E, sa využívajú tie prostriedky, ktoré neboli využité na tieto účely. Ďakujem, vypočuli ste si pripomienky našich kolegov, aj reakcie našich, e, aj, aj reakcie komisie. Aké sú vaše závery? Ďakujem. Na úvod by som nechcel brzdiť mobilizáciu fondu v týchto prípadoch, chcel by som vysloviť s tým súhlas. Ja samozrejme viem, že tento týždeň ešte budú viaceré stretnutie. Napríklad ja mám stretnutie s pracovnou skupinou výboru pre zamestnanosť, ktorá sa zaoberá tými úvahami, ktoré prezentoval aj pán Godmanis. Čo sa týka hodnotenia tohoto fondu, tak my budeme ďalej rokové v týchto otázkach, budeme sa oberať e, financovaním a prepojenia tohoto fondu s Európskym sociálnym fondom, prípadne či sa môžu, môže tento fond presunúť pod Európsky sociálny fond. To sú viaceré otázky, kde sme sa zaoberali pred viacerými mesiacmi tým, ako uľahčiť čerpanie tohoto fondu, lebo sme zistili, že tie prostriedky, ktoré sú teoreticky k dispozícii, povedala to komisia, neboli ani zďaleka vyčerpané. Teraz sa to tempo trochu zvyšuje a môžeme očakávať nezávisle, či to bude sociálny fond alebo štrukturálne fondy, že vo všeobecnosti tie rezervy v budúcnosti budú vo všetkých kategóriách užšie. To znamená, že táto otázka samozrejme bude vyzerať úplne ináč. To znamená, že ja by som dnes chcel navrhnúť súhlas s týmito prípadmi, ale musíme o týchto veciach rokovať a musíme spolu s výborom pre zamestnosť vypracovať konkrétnu stratégiu pre najbližšie mesiace. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dávam teda hlasovať o tejto operácii a to je posledný raz, že prostredníctvom jediného hlasovania e, sa e, rieši viacero operácií súčasne. Čiže e, komisia poskytla principiálny súhlas s tým, že, ako, že, že by sa mal použiť ako právny základ tá, ehm, tá, proste ide o to, aby sme predišli situáciu, keď to isté rozhodnutie sa týka dvoch operácií, a ktoré nemajú rovnaký súhlas našej skupiny, operácia v Belgicku, operácia v Írsku. Kto je teda za toto rozhodnutie, ktoré navrhuje náš spravodajca? Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti, kto sa zdržal, niekto sa nezdržal, čiže eh, sme rozhodli Ďakujem pánovi spravodajcovi a prechádzame k bodu 13. V neprítomnosti Juta Haug ďakujem Goranovi Permovi, ktorý akceptoval, že bude delegovaným spravodajcom. E, prvý pre, e, transfer, ktorý nám e, navrhuje, to je 48. Nevysvetlil, prečo, kto je za taký, tento transfer. 48, tí istí, kto je proti, kto sa zdržal, čiže e, transfer 48 je prijatý, potom máme transfer 56. Áno, tu mám krátku pripomienku, ide o transfer, kde ide o povinné výdavky, e, ale ich dopad nie je veľmi veľký E, ide o e, rozpočtové prostriedky potrebné na riešenie krízy v sektore mlieka a e, je, Juta Haug navrhuje, aby sme hlasovali za. Ďakujem. Nikto nepožiadal o slovo, kto je za tento transfer, transfer navrhovaný spravodajcom. Ďakujem, kto je proti. Jeden je proti, kto sa zdržal, niekto sa nezdržal. Transfer sa teda príjma. E, čiže žiadne ďalšie transfery. Môžeme prejsť k bodu 14. To sú ďalšie inštitúcie. Spravdajca pán Levandovský. E, najprv tu ide o transfer e, C22. Nech sa páči, pán spravdajca. Ďakujem, pán predseda. Ráno sme tu mali viacero odporúčaní na adresu komisie teraz sme v kategórii iné inštitúcie. Nadviažem na to, čo sa dialo minulé. My sme sa zaoberali nákupom jednej budovy, budovy TREV 1 a bolo udelené podmienené, udelený e, podmienený súhlas k jej nákupu pani Gariga a Kvadrazma e, presvedčili v záverečnom hlasovaní. Pán predseda to navrhol predsedníctvu oni reagovali, pokiaľ ide o cenu a azbest a tak si myslím, že tá podmienenosť bola splnená, teda to je vyriešené, pokiaľ ide o TREV 1. A, a ostaňme ešte dlhšie pri budovách. Pozrime sa na C22, pardon, C24, C24. To sa týka ďalšieho nákupu. o ktorom sa tiež bude hovoriť v rámci politiky budov. C24 sa zaoberá tým, ako spotrebovať zvyšok, zvyšok toho, čo zostalo v rezerve na budovy. Milenaris budova, o jej nákupe už byro rozhodlo. Pán spravodajca, prepačte mi to. Navrhujem, aby ste na teraz ponechali stranov 24. Eh, eh, je to transfer spojený s nákupom budovy v Budapešti, pretože najprv budeme skúmať eh, ten zásadný problém súvisiaci so správou pani Holmajer, to je ten ďalší bod. A okrem toho sme pozvali podpredsedu um, parlamentu, ktorý má na starosti budovy, pána Vidala Quadrasa, ten má prísť o pol dvanástej. Takže ak by vám to nevadilo, dávam prednosť, aby sme najprv hovorili o tých ďalších eh, eh, transferoch. Áno, samozrejme. Takže C22 Týka sa to implementácie rozhodnutia predsedníctva. Pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc, pokiaľ ide o soferový systém v parlamente, my sme v roku 2009 v tomto rozpočte alokovali asi 8 miliónov eur na tento bod. A to posilnenie by malo predstavovať milión 850 tisíc eur. Ide o závery externého auditu, ktoré odporúčajú, aby tie dátové centra, počítačové centra v Luxemburgu a v Bruseli boli presunuté do budov Európskeho parlamentu. Pre mňa je to opodstatnené, keďže je to výsledok externého auditu. Zvyšok navrhuje dve štúdie, štúdiu EMAS a štúdiu Wi-Fi. Obe 250 tisíc eur. A nemali by sme byť proti tomu, keďže máme k dispozícii nevinuté prostriedky, e, pokiaľ ide o e, vybavenie, nábytok a tak ďalej a môžeme aj rezervu na EMAS uvoľniť Viem, že toto sú záverečné transfery tohto roka, blížia sa Vianoce, ale ja mám naozaj pozitívny názor na tie vysvetlenia a odôvodnenia, ktoré nám predložili, teda posilnenie softvéru. Ja som teda z éry pred informačnou technikou, takže nemám konkrétne <laughs> otázky, moc sa v tom nevyznám. Ja som ešte z tej starej generácie. Bien, merci, monsieur le, le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. V každom prípade môžeme v tejto miestnosti konštatovať, že Biro dobre využilo tie predchádzajúce transfery, ktoré navrhol pán Levandovský, lebo si máme aspoň čím umývať ruky a pán Levandovský skutočne navrhol, aby boli uvoľnené peniaze na produkty, ale nie na služby. a máme si teda čím umyť e, ruky a chcem vyzvať všetkých členov, aby sa tie ruky poriadne umývali. E, čiže pán Pravodajca navrhuje, aby sa akceptoval tento transport 22, ale ešte sa prihlásilo slovo pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Eh, ja súhlasím s pánom Levandovským, ale mal by som k jednej veci otázku. Ja takisto aj tento počítač, čo tu mám, aj, aj mobil, všade používam Wi-Fi. Ale eh, všade, kde prídem, do každej rokovacej miestnosti, tam Wi-Fi je. Čiže ja som s tým spokojný, eh, s týmto použitím. A preto sa pýtam, že keď tu chceme urobiť štúdiu, na ďalšie využitie Wi-Fi, možno aby keď vyndem z mojej kancelárie, aby som na chodbe chytal Wi-Fi a bude táto štúdia stáť 250 tisíc eur, tak sa chcem opýtať, že vlastne čo môže priniesť, lebo e, ja neviem, či niekto z nás potrebuje na chodbe vybehnúť s počítačom a tam chytať Wi-Fi, či nestačí, keď to bude všade tam, kde to je. Kde chodím, všade je to prístupné a som s tým spokojný. Čiže chcel by som vysvetlenie, že vlastne čo s týmto chceme všetko dosiahnuť. Ďakujem. Très bien, je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. E, je prítomný e, zodpovedný generálny riaditeľ, ale teraz e, o slovo požiadal pán Aglund. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade môžem len vyjadriť súhlas s tým, čo práve povedal pán Manka, pretože ja patrím ku generácii, ktorá si myslí, že Wi-Fi by mala byť všade prístupná ako elektrina a všetko ostatné. A som veľmi rád, že je tu snaha zlepšiť túto situáciu, pretože naozaj sú niektoré miesta, kde e, používanie Wi-Fi spôsobuje problémy. A pokiaľ ide o E, tá, túto štúdiu o rozšírenie tejto techniky, e, môžem to uvítať. Ale ja mám otázku inú. Naša skupina aj politické skupiny E, majú veľký záujem o tomto projekte, o, o tento projekt, o túto štúdiu. A e, to je teda otázka na pána e, Leventovského, či je to ešte stále zámer zapojiť politické skupiny do tohto projektu. Má, prosím, generálny riaditeľ odpoveď. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Len niekoľko spresnení. Byro sa rozhodlo, e, že sa urobí e, všeobecná štúdia o rozšírení Wi-Fi. Ide tu o veľmi presne vymedzené opatrenia, e, vychádza sa od jednej budovy k druhej, Eh, hovoríme o budovách parlamentu a treba spresniť, kde sa majú umiestniť eh, antény a tu bude potrebné vymedziť isté priestory. Eh, samozrejme, budú tomu venované dve plenárky v Štrasburgu aj v Bruseli. Predbežne byro neurobilo. Tam ide aj o sprístupnenie Wi-Fi na týchto plenárkach. To rozhodnutie ešte byro neurobilo, pokiaľ ide o o používanie Wi-Fi na plenárnych zasadnutiach. Ďakujem. E, môžem potvrdiť, že skupina si žela, aby bola zapojená do tejto štúdie. A takisto si myslím, že mladá generácia si myslí, že je potrebné mať prístup k Wi-Fi všade, vrátanie plenárky. Eh, pán spravodajca, vypočuli ste si tieto príspevky, čo chcete k tomu povedať? Ďakujem za vysvetlenie. Zabudol som to povedať, že by sme mali monitorovať, aké budú výsledky tých štúdií a politické skupiny by do tejto implementácie mali byť zakomponované. To je pre mňa jasné. Ja teda odporúčam, mám teda pozitívne odporúčanie. Ďakujem. Kto je teda za tento transfer 22, ktorý navrhuje spravodajca aj pri tých e, ústnych pripomienkach, ktoré boli uvedené? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja sú proti. Kto sa zdržal? Čiže socialistická skupina sa zdržiava. Ďakujem a transfer sa týmto prijíma. Teraz sa dostávame k návrhu transferu výboru regionov. Pán spravodajca. Návrh výboru regionov a hospodárske sociálneho výboru. Ide o dva návrhy, ktoré by je potrebné prediskutovať spoločne, pretože ide o náhradu počítačov. Jedna štvrtina počítačov by mala byť stiahnutá a toto je pozostatok našej diskusie o transfere z minulej schôdze. My sme oddelili otázku počítačov od tých ostatných transferov týchto dvoch výborov. Teraz tu máme ďalšie vysvetlenia, ale nesúhlasím plne s vysvetlením výboru regiónov, podľa ktorého roku 2010 sú alokované prostriedky nižšie než v roku 2009 Parlament pripracoval, pripravil pozmaňovací návrh, podľa ktorého prostriedky na účely počítačov sú vyššie v roku 2010 v minulom roku. Takže ja si myslím, že by sme mali zvážiť, vy si spomínate, pán predseda, že obe inštitúcie prispeli k úsporám 2,5 milióna eur v zmierovaní a toto zjednodušilo dosiahnutie dohody a bola to súčasť zázraku v okruhu 5 v priebehu zmierovania. Takže pre mňa toto je dobrý argument, teraz im povoliť tieto počítače, vzhľadom na to, že výbory prispeli výraznou mierou k dosiahnutiu dohody v zmierovaní. Ide o 300 tisíc eur v prípade výboru pre regióny a 50 tisíc eur je to v prípade výboru hospodárskeho a sociálneho. Takže toto je môj argument, na základe ktorého by som chcel umožniť týmto výborom, aby si e, zmodernizovali svoje počítačové vybavenie, keďže nám oni pomohli dosiahnuť dohodu v zmierovacom konaní. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. Takže duch e, vami navrhovaného riešenia spočíva v tom, že týmto dvom inštitúciám sa povie, my sme vám zobrali peniaze, aby sme dosiahli dohodu s radov a dovolíme vám, aby ste e, zvyšok peniazy použili na účel, ktorý uznáte za vhodný. Teda nie týmito slovami, alebo niečo, ale niečo podobné. Mladá generácia sa poteší, že tieto peniaze budú venované na, na, na nákup veľmi modernej informačnej techniky. E, teda e, dávam hlasovať o týchto dvoch transferoch e, a to súčasne, pretože je to rovnaký problém pre obidve inštitúcie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Traja sú proti. Kto sa zdržal? Niekto sa nezdržal. Takže DEC 1 a DEC 2 e, e, to je výbor regionov a hospodársky a sociálny výbor sa prijímajú. Týmto, ale samozrejme s výhradou 24, ku ktorej sa vrátime o chvíľu. Môžeme teda prejsť k bodu 15 ktorý sa týka e, uplatňovania koheznej politiky. A tu máme pána Godmanisa, ktorý predloží súčasný stav na základe správy komisie. A e, uvedie krátku výmenu názorov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručný, ale nebude to jednoduché. Ja som členom v výbore REGI, som tam náhradníkom a tam e, sme sa tomu venovali, prostriedky sú nepostačujúce, neprichádza skutočne rýchlo, je tam mnoho postupov, e, ktoré nie sú splnené. Takže keď sa na to pozrieme z rozpočtárskeho hľadiska, tak ten pohľad je iný než z pohľadu napríklad REGI. Prostriedky sa budú alokovať na základe 1083 tohto nariadenia z roku 2006. Každý si musí preštudovať toto nariadenie, aby vedel, aké postupy sa uplatňujú. V roku 2009, v apríli tohto roku, došlo k zmene. Toto schválila aj komisia. A tá zmena je v jednej veci, čiže zvýšená predávková platba. Teda predávkové platby zo strany komisie boli zvýšené ako pre, sociálna, pre sociálny fond, tak aj na regionálny fond z 2 na 4 A to sa udialo v roku 2009. Ale v prípade kohezných fondov takéto navýšenie neprebiehlo. Toto je potrebné chápať, že sa to zlepšilo pre krajiny, ktoré tak či tak peniaze majú. Pokiaľ ide o rozpočet, sú tu určité problémy, keď sa pozrieme na minulosť, budúcnosť a súčasnosť. Minulosť to sú roky 2000 až 2006, toto obdobie. A my členským štátom dávame prostriedky na základe preplácania, následného preplácania. Čiže sociálny fond a regionálny fond, tam tá lehota už prebehla, je ukončená. 1. januára 2009 bola táto lehoda. Čiže ak všetky potrebné doklady neboli predložené komisii do tohto dátumu formálnym spôsobom, tak prostriedky sú stratené formálne, z formálneho hľadiska. Komisie sa musíme spýtať, či to tak je, alebo či tá lehota bude posunutá na neskôr pre krajiny, ktoré nesplnili podmienky. Pretože ak to posunú na neskôr, tak musíme zakalkulovať vypočítanie dodatočných prostriedkov je to okolo 16 miliard eur pre všetky fondy a toto nie je nízka suma. Pokiaľ ide o kohézne fondy, tam je to inak. Kohézne fondy, tam je tá lehota 31. decembra 2010. Takže je to dosť ďaleko od roku 2006, sú to viac než 4 roky a napriek tejto dlhej lehote môžete ešte stále sa obratiť na komisiu a požiadať o preplatenie. Toto je teda tá minulosť. Keď sa pozriete do minulosti a keď to porovnáte s budúcnosťou, tak uvidíte, že sú tu krajiny, ktoré nesplnili podmienky, nebudem ich tu menovať, ale ja som dostal takéto informácie, naštudoval som si to a moje závery sú následujúce. Poprvé, 95% to je tá miera preplácania, čiže prostriedky rozdelené na záväzky schválené komisiou, to je 95 to sa vyplatilo a 5 to je rezerva, ktorú členským štátom vyplatí komisia neskôr. Keď sa ale pozrieme na tie štáty, ktoré nesplnili podmienky, tam vidíme, že v niektorých krajinách to bolo 88%, 86%, čiže zaostávajú o nejakých 8 až 10 a toto je tá úroveň, ktorú je potrebné dosiahnuť, aby sa splnili všetky záväzky. Pokiaľ ide o sociálny fond, niektoré krajiny dosiahli 73 To je o viac než 22 nižšie než to, čo bolo potrebné dosiahnuť. Vyvstáva teda otázka, čo urobiť s tým zvyšným, s tým zvyškom prostriedkov. Časť týchto prostriedkov musí byť vyplatená tak či tak podľa kohezných projektov. Tam je lehota koniec budúceho roka, alebo komisia predlží čas, predlží lehotu na sociálny, pre sociálny a regionálny fond a my potom budeme schvalovať tieto prostriedky pre komisiu, alebo to tak nebude. To je veľmi vážna otázka, pretože má rozpočtové dopady. Keď sa pozrieme na tie ďalšie fondy, nehovorím o sociálnom fonde, ten som spomínal, pretože bol prepojený s globalizáciou, ale keď sa pozrieme na Fond regionálneho rozvoja, e, tento je veľmi žiadaný zo strany členských štátov. A keď sa pozrieme na obdobie 2006 tak sú tu krajiny, ktorých čerpanie e, predstavuje 86 či 87 na miesto spomínaných 95 Komisia prišla s ďalšou iniciatívou mestskou iniciatívou. Urbán, mnohé krajiny využili tieto projekty na rozvoj miest. Ja to hovorím z vlastných skúseností, ale musím povedať, že tam je to čerpanie asi len 80%, 82%. Takže sa to neplní až tak dobre. Nejde o nejakú byrokraciu, nejaké omeškania. Môžeme skrátka povedať, že sa to nevyužíva. Keď sa pozrieme na fond pre rybolov, tam miesto tých 95% máme 83, 76%. Takže sú krajiny, ktoré v minulosti neplnili a z rozpočtárskeho hľadiska vystáva teda otázka, Takže už viac nevyplatiť, alebo vyplatiť ešte nejakú časť, alebo budeme mať nejaké záväzky v budúcnosti, vyplatiť e, to, čo nebolo splnené v riadnom čase? Toto je veľmi vážna otázka, lebo to bude mať rozpočtové dopady. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, nie je to jednoduché, pretože v Kobu máte informácie, to sú trošku formálne, pretože krajiny na to, aby získali tie prostriedky, musia poprvé schváliť rámec. Rámcový program, každá jedna krajina to urobila. Druhá podmienka je potrebný nejaký, nejaký systém kontroly riadenia. A tamto percento, vidíte, je relatívne dobré. Všetci by mohli nadobudnúť dojem, že do konca tohto roka sa dosiahne požadovaná úroveň. Ale my Teraz uh, sme v roku 2009. Dva roky, 2007, 8, 9, to celé trvá. Toto je ale ten formálny prístup. Ale sú tu veľké projekty. Aké sú to? 989 programov vo všetkých krajinách, vo všetkých operačných programoch. Teraz asi 150 z nich bolo predložených komisií a 45 bolo schválených. Takže vidíte, že to percento je asi iba 4,5 A ak tie projekty nebudú schválené, tak tie prostriedky nebudú vydané. Ale krajiny nemajú povinnosť zachovať to číslo 989. Kľudne si môžu vybrať e, cestu ísť e, cestou nižšieho počtu projektov. Dôležité je to, koľko projektov schváli komisia. Tam je tá, to číslo e, nižšie než v prípade tých systémov kontroly riadenia. Takže to závisí na dokumentácii predloženej členskými štátmi. Najnovšie informácie poukazujú na to, že vo všetkých fondoch v priemere je miera platieb asi 20 Toto sú teda prosiedky vyplatené za dokumenty schválené komisiou, predložené komisii a ňou schválené. To je tých 20 Sú tu však niektoré krajiny, ktoré splňajú až 40 15 41, 47, takže tam naozaj obrovský rozdiel medzi tými krajinami. A keďže každá krajina musí v roku 2009 prísť s vyhlásením, na konci roku 2009 s vyhlásením o to, ako sa využívajú prostriedky, ako prebieha implementácia, na komisia tieto vyhlásenia v apríli budúceho roka zozbiera, zanalizuje, no a uvidíme, ako sa to vyvíja. Je dosť možné, že do konca roka predložia ešte ďalšie žiadosti, ďalšie dokumenty, aby dosiahli lepší výsledok. Ale toto zase bude vplývať na platby, ktoré bude potrebné urobiť. Takže otázka znie, sme na to pripravení v tejto fáze? sú tu veľké rozdiely medzi rôznymi fondmi, napríklad v prípade sociálneho fondu 49% v prípade niektorých krajín. V niektorých krajinách je to len 13, takže štvornásobný rozdiel. Taktiež v prípade regionálneho fondu niektoré krajiny využili 56 4,5 miliardy vyplatených od e, nového finančného výhľadu. Ale viete, čo znamená 4,5? Toto je nič, pretože celková suma predstavuje viac než 200 miliard eur. Takže Niektoré krajiny potom možno e, zrýchla predkladanie žiadostí, ale máme tu princíp N plus 1 ak štáty nesplnia svoje povinnosti a komisia nepredloží lehotu alebo rada alebo parlament, tak členské štáty prídu o prostriedky. V niektorých krajinách to môže byť 900 miliónov. Nebudem tu konkrétne menovať. A taktiež kohezné fondy. To sú obrovské prostriedky. Tam sú tiež obrovské rozdiely. V niektorých krajinách je to iba 9%. V niektorých krajinách je to 60%. Takže tu máme problém. Komisia zaradila problémy do troch skupín. V prípade niektorých krajín krajina, e, komisia neschválila e, systémy e, riadenia systémy kontroly riadenia. Komisia neschválí tento systém, tak ten celý, pro, celý postup sa zabrzdí. A otázka znie, či by bolo možné pre niektoré krajiny delegovať Eh, prácu s eh, fondami, štruktúram, nejakým iným štruktúram, nezávislým, niekedy aj súkromným, aj tu riziko, že komisia toto neschváli. Toto je otázka pre komisiu. Je to umožnené v nariadení, ale ak to oni neschvália, ako tento problém vyriešime? Druhý problém podľa komisie je to, že niektoré krajiny eh, zatiaľ neskomputerizovali systémy dostatočne, pretože tieto žiadosti, pokiaľ ide o študálne formy, musia byť predkladané elektronickou formou. A ak e, počítačové systémy, vrátane výmeny informácií alebo podporných systémov, MCSO, P, a veľké projekty a platby, ako to všetko nemá postačujúcu kvalitu, tak to komisia zamietne. Sú tu také krajiny. Takže sú tu obrovské rozdiely. Ja som pôvodne bol na druhej strane barikády. Ako premiér viem, že sme naozaj bojovali e, za dosiahnutie 95%, pretože všetci sme sa báli, že nás obvinia v médiách, že nevyužívame tie prostriedky. No a vidíme tu určité omeškania, 4,5% v priemere, 4 miliardy v porovnaní s 200 miliardami a už sme, chvála Bohu, v roku 2009. Takže sa musíme poponáhľať z hľadiska rozpočtu. Samozrejme, že regionálny výbor e, to vníma trochu inak, ale z rozpočtového hľadiska si myslím, že je teraz potrebné, aby komisia poprvé odpovedala na otázku, čo s tými nevyplatenými prostriedkami budú z toho platby alebo nie, to je prvá vec. Potom druhá otázka. Možno, že od nás tie prostriedky budú požadovať neskôr, v roku 2010, či budeme mať dostatok prostriedkov na tieto, na tieto účely. A potom ešte tretia vec. Pokiaľ ide o tie omeškania v niektorých krajinách, môžeme očakávať, že to bude vyriešené, pretože to má tiež dopady na to, aké prostriedky sa vyplatia. Ja to vnímam tak, že často sa obvinuje EÚ, byrokracia, ale sú tu krajiny, ktoré by mohli splniť svoje povinnosti, ale sú tu také, ktoré toho schopné nie sú a otázka znie, ako zlepšiť disciplínu tých, ktorí odkladajú splnenie týchto povinností. A nie je to otázka byrokracie, pretože naozaj je potrebné prekontrolovať všetky fázy vydávania prostriedkov. V opačnom prípade nebude schop, nebudeme schopní vystopovať tieto prostriedky a dostať potrebám kontroly. Takže informácie na mesačnej báze by sme potrebovali. Ďalej je potrebné, aby komisia reagovala na naše otázky, čo s tými prostriedkami, ktoré ešte neboli vyplatené. A tretia otázka, ako sa zbaviť týchto veľkých rozdielov. Áno, možno to nie je rozpočtová otázka, ale skôr či neskôr to bude mať dopady na rozpočet. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Euh, ďakujem, pán permanentný spravodajca. Ďakujem za tento brilantný výklad, ktorý bol zároveň veľmi presný a ďakujem aj za vašu analýzu. Pripomínam, že táto výmena názorov sa odohrala na základe správy, e, ktorý podľa návrhu e, kolegu Eh, pána Bögeho eh, z pred roka bol prijatý. Eh, Európska komisia súhlasila s tým, že mesačne bude informovať o systémoch riadenia a kontroly hlavných projektov financovaných z štrukturálnych fondov a kohezného fondu, pretože sme skonštatovali, že skutočne sú tu isté rozdiely v situácii jednotlivých členských štátov a že tam boli znepokojujúce prípady nedostatočného plnenia. Čiže toto, bola, toto je tá diskusia, ktorá pravidelne prebieha a z, jej, z tejto diskusie vychádzajú viaceré politické informácie, ale aj pripomienky týkajúce sa samotnej procedúry a ako bolo navrhnuté, e, že sa má využívať peer review, ktorého cieľom by malo byť e, zabezpečiť, aby krajiny, ktoré riadne a dobre spravujú tieto programy, inšpirovali tie krajiny, ktoré majú v tomto smere viaceré nedostatky. E, pán Godmanis nehovoril o týchto zlých žiakoch, ale keď sa pozrieme na dokumenty, tak e, s prekvapením môžeme skonštatovať, že títo zlí žiaci nie sú práve tí žiaci, ktorí pristúpili do EÚ nedávno, že sem patria aj viaceré staršie členské štáty EÚ, ktoré e, figurujú medzi týmito zlými žiakmi. Takže my všetci e, máme nad čím rozmýšľať e, nechcem, aby sme tomu venovali priveľa času, pretože nás ešte čaká dôležitá rozprava o politike e, týkajúcej sa budov a k tejto téme sa budeme vrácať každý mesiac. Mám tu niekoľko žiadostí o slovo, konkrétne tri. Vážení kolegovia, prosím vás, aby ste hovorili stručne. Najprv Ingeborg Gressle. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba krátko. Chcela by som pozvať kolegov dnes po obede na výbor Kokobo 15.30. Bude prítomný regionálny komisár a bude hovoriť o štrukturálnych fondoch, kohezných fondoch. Preto si myslím, že to je práve to miesto, kde by sa tiež mal diskutovať o týchto témach. Ďakujem pekne. Ďakujem. Inge, pán Cozzolino. Io credo che noi dobbiamo tenere distinte due questioni. La vecchia programmazione. Ďakujem, mám dve otázky. Staré obdobie 2000-2006, čo spada do tohto obdobia, aké sú toho výsledky, aké sú dopady na rozpočet, to je tých 16 miliárd. To je to prvé obdobie a teraz tu máme nové obdobie a dopady. A potom by sme sa mali skôr venovať tomu novému obdobiu. Nie je až takým prekvapením to, s čím ste nás pred poinformovali, o čom ste nás poinformovali. Ja mám teraz skúsenosti z minulých rokov, z ktorých vyplýva, že je tu mnoho programov a cieľom je vynakladať prostriedky, dosahovať kvantitatívne výsledky, lebo nás hodnotia na základe kvantity, na základe výšky tých zdrojov, ktoré sme dali ako záväzky a ako platby. Ale my sa snažíme zmeniť tento systém. Chceme zefektívniť fungovanie kohezných fondov. Čiže prechádzame od tej kvantity k tej kvalite a to nie je jednoduché. Takže to omeškanie sa vyskytlo aj v prípade systémov na kontrolu riadenia. Viem, že niektoré členské štáty tým sa to podarilo len prednedávnom. Takže je to náročná oblasť. Členské štáty sú v kríze a mali by mať schopnosť míňať viac prostriedkov, čiže Európa im musí dať dispozícii viac prostriedkov. Ale zároveň tu máme určité organizačné problémy pokiaľ ide o umožnenie vynakladania týchto prostriedkov. Takže môj návrh znie. V súlade s tým, čo sme si vypočuli, je to kľúčová oblasť politiky Európskej únie, kohezná politika. Bez nej by Európa bola ochudobnená, bola by menej hmatateľná pre občanov, takže musíme byť veľmi obozretní v tejto oblasti. Takže ak sa chceme zamerať na kvalitu pri využívaní prostriedkov, nie na tú kvantitu, tak musíme odmeňovať tých, ktorí splňajú podmienky a stimulovať ich. Merci, merci, mon cher collègue. Ďakujem, vážený kolega. Aj vy upozorňujete na veľmi dôležitú tému. Došlo k zmene procedúry a tá predstava tých e, dvoch aut, ktoré sa zúčastňujú e, pretekov Formula 1 e, alebo pretekov Paríž-Dakar a to, že to nie je to isté, tak e, to súvisí aj s našimi problémami. Všetci máme počas finančnej krízy problém s oživením našich ekonomík. Je to veľmi ťažké a v tejto situácii naozaj je náročné urychliť eh, realizáciu projektov, pretože sa via, sme viazaní veľmi prísnymi pravidlami. Ale je to aj paradox, pretože v rozpočte na rok 2010 eh, sa na plán obnovy vyčlenili len 2 miliardy 400 100 tisíc eur a e, je to v okruhu 1b, čo je oveľa viac než, na, ne, než naša malá podpora pre plán obnovy, ale teraz laslo niečo k budovám. Ďakujem, pán predseda. Ja mám jednu pripomienku a jeden návrh. Tá pripomienka je, že E, pokiaľ ide o e, výdavky, toto je veľmi nebezpečná e, oblasť z hľadiska budúcej koheznej politiky. Všetci poznáme problémy, lebo je tu silná ambícia vynakladať viac prostriedkov na stále nové a nové programy, aj keď tieto návrhy ne vychádzajú z navýšenia rozpočtu, ale z toho, že tie peniaze prídu buď z polnospodárstva alebo z koheznej politiky. A súhlasím s tým, že bez koheznej politiky Európska únia už nie je to istou úniou. A myslím si, že by sme mali byť priateľmi kohezného fondu aj vtedy, keď e, bez ohľadu na to, či sme na strane e, tých, čo dávajú, alebo tých, čo prijímajú. Okrem toho, skutočne teraz nemáme čas na hĺbšiu diskusiu, ale je tu riziko, že v našom rozpočtovom výbore e, budeme mať akýsi e, Hyde Park, a tu sa stiažujeme, že členské štáty si neplnia svoje povinnosti, že komisia je príliš byrokratická a tak ďalej. Ale aký je výsledok? Dokonca aj tie každomesačné diskusie by mohli byť užitočné v prípade, že z nich e, vzíde spätná väzba. A toto je aj môj návrh. A možno sa milím, ale e, každý rok sa koná stretnutie s predsedmi rozpočtových výborov národných parlamentov. Zvyčajne to pre nich býva príležitosť, aby, poprvý, aby viackrát e, navštívili Um, e, Brusel a neplatí to len pre predsedu týchto výborov, ale niekedy aj nižšie postavených členov. A preto by sme sa mali e, týchto predstaviteľov spýtať, aké ťažkosti majú v jednotlivých krajinách. A e, myslím si, že toto je tiež jedna z úloh tohto parlamentu. Pred niekoľkými dňami som podal komisii písomnú otázku, ktoré som sa pýtal, ako my, ako Európska únia kontrolujeme tie platby, ktoré my e, poskytujeme, tie zálohové platby. My poskytujeme isté percento, e, takmer ako dar ale po dvoch krajinách by potom krajiny mali dokázať, čo sa stalo s týmito peniazmi. A mňa by skutočne zaujímalo, ako tie peniaze používajú, pretože väčšiu časť týchto platie predstavujú práve zálohové platby. Takže sú to peniaze, s ktorými sú spojené nejaké e, úrokové sadzby, alebo ako to vyzerá v realite a ako možno kontrolovať účel, na aký využívajú krajiny krajiny tieto zálohové platby, pretože EÚ zvýšením zálohových platieb chcela pomôcť pri ekonomickom oživení a my teraz chceme vedieť, ako pomáhajú svojej ekonomickej obnove oživeniu. Čiže toto by som chcel navrhnúť ako témy našich ďalších diskusí. Ďakujem za tieto konkrétne návrhy. Hneď sa k tomu vyjadrím. A ďalej, posledný e, diskutujúci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedal kolega Kocolína, ja mám tie skúsenosti, že rozhodne sme vyčerpali na 100% operačný program 39.2009. Chcel by som ale povedať, že sú tu aj ďalšie dôležité témy. Tieto operatívne programy ktoré sa týkajú regiónov, ktoré spadajú pod koheznú politiku, boli schválené ešte pred začiatkom finančnej krízy, ak nie všetky, tak aspoň väčšina. A v mnohých prípadoch sa plánovalo s účasťou súkromných podnikov, ktoré majú teraz veľké problémy a nemôžu konať. Preto to celé vedie v rámci implementácie a realizácie k omeškaniu. To je jedna vec na druhej strane a tu by som chcel apelovať na komisiu, že bolo dobré urýchliť celé tie postupy. Sú tie postupy, ktoré súvisia s novým programovaním alebo zmenou programov, lebo zistili sme následovné, že keď ide o to prejsť jednej osy k druhej v rámci aktivít a intervencií, tak sú tam veľmi zložité a časovo náročné postupy. A to nie je dobré. Très bien. Je vous remercie très rapidement, Ďakujem. E, veľmi stručne, pán Bernalis. Ďakujem len dve veci. Áno, je tu nejaký priestor. Nie je tu možnosť e, robiť transfery medzi fondami z jedného do druhého. To podľa nariadenia nie je možné. Takže ak sa vám to nepodarí v koheznom fonde a chcete dosiahnuť viac sociálnom, to sa nedá. Ale ak nie ste úspešní vzhľadom na to, že ste schválili operačné programy predtým, než vypukla kríza, v rámci fondu, v rámci sociálneho fondu alebo v rámci kohezného fondu alebo regionálneho fondu, tak máte možnosť redistribuovať možnosti, preradiť ich. Čiže v rámci kohezného alebo v rámci sociálneho programu môžete splniť niektoré programy nad rámec a iné zase menej. Takže takéto presúvanie prostriedkov v rámci fondov je možné. Ja si myslím, že z rozpočtového hľadiska budeme mať jeden problém a to, že vlády vzhľadom na krízu, tie vlády, ktoré chcú preplatenie zo strany EÚ, ako vyzerá ten postup? Vyzerá to tak, že ja ako podnikateľ vyhrám nejakú súťaž ale ja nedostanem žiadne prostriedky. Áno, pán Surian hovoril, že sú to tieto zálohové platby do výšky 4%, ale ja musím ísť najskôr do banky alebo musím mať svoje vlastné prostriedky a musím celý ten projekt splniť a potom pôjdem za mojou vládou, platia 75%, v závislosti od toho, aký fond to je, a potom e, vláda zozbiera všetky tieto projekty, pošle to EÚ a potom EÚ to preplatí vláde. Tak toto vyzerá. Problém je momentálne s tým, že banky nie sú aktívne, nechcú poskytovať úvery, podnikatelia nemajú svoj vlastný kapitál, nemajú ho dostatok. No a problém je v tom, že tá prvá fáza je zmrazená. To nesúvisí s byrokraciou, to nesúvisí vôbec EÚ. Ja som hovoril o tom s pani Hübner a v niektorých krajinách sa tvrdí, alebo teda sa príjma nový postup. Oni berú prostriedky z refinancovania a rovno z toho dávajú úvery na nové projekty. Ale toto je trošku rizikové, pretože bežne to vyzeralo tak, že e, vláda vytvorila deficit, vyplatila to a potom jej to EÚ preplatila. Ale oni teraz využívajú prostriedky od EÚ na okamžité dávanie úverov a to má dopady na fiškálny deficit, na rozpočtový deficit. No a otázka znie, ako to riešiť. Niektoré vlády menia svoju legislatívu. Ja neviem, ako na to bude reagovať EÚ, pretože podľa nariadenia z toho nevyplýva 100%, že takáto možnosť existuje, ale ako to riešiť? Banky nedávajú prostriedky, podnikateľa nemajú kapitál, čiže je, nejaký, je potreba nejakých prostriedkov v tom systéme, aby sa projekty začali. Ale toto môže vplývať na rozpočtové problémy v členských štátoch a to sa potom môže odraziť na rozpočet EÚ. Ale neviem ešte, aké rozmery to nadobudne v tejto fáze. Ďakujem veľmi pekne. Je to skutočne fascinujúca diskusia. Žiaľ, nemáme teraz čas na to, aby sme dali slovo komisii, pretože budeme musieť posúdiť e, projekty týkajúce sa budov, ktoré sú veľmi dôležité. Preto navrhujem nasledovný postup. E, Spravodajca aj vystupujúci hovorili o samotnom jadre politiky spoločenstva a zásad e, rozpočtovej politiky. V súčasnosti E, tieto rôzne fondy predstavujú asi 40 e, všetkých e, výdavkov, preto by sme im mali venovať veľkú pozornosť. Preto navrhujem, aby pán Godmanis v súčinnosti s ďalšími dobrovoľníkmi pripravil pís, návrh, písomný návrh pre Európsku komisiu. Mal by to urobiť spolu s, so spravodajcom určeným na rozpočet pre rok 2011 s tým, aby sme na tomto základe zorganizovali vypočutie s komisiou, kde by sa hovorilo nielen e, tak s e, príslušným komisárom, ale navrhujem, aby tam boli pozvaní aj predstavitelia národných e, parlamentov tých krajín, ktoré o to prejavia záujem. A ide o krajiny, o ktorých sa možno veľa naučiť, pretože to robia dobre alebo o krajiny, kde sa to nerobí až tak dobre. Preto ešte raz vám ďakujem a navrhujem, aby sme diskusiu na túto tému týmto uzavreli a prešli k bodu 16. Ďakujem e, našej spravodajkyni pani Holmajer, ktorá bola veľmi trpezlivá a ktorá venovala veľa úsilia e, E, projektom týkajúcim sa dvoch odlišných inštitúcií. Najprv to bola ISPRA a potom to je e, to e, miesto, ktoré sa zriaduje v Budapešti v tom, na tom magickom mieste Európskej únie. Najprv ISPRA. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, skutočne ide o veľmi pekné miesta, o ktorých dnes máme možnosť diskutovať. Ide tu o rozdielne postupy. Tá prvá vec sa týka, musím to na úvod, povedať, a tí, ktorí tu dlhšie pôsobia vo výbore, na rozdiel do mňa, sú zvyknutí na rozličné zložité veci a často aj smútky. Ja na to nie som zvyknutá, preto by som chcel poprosiť o podporu. Máme tu podklady, ktoré sa týkajú veľmi zložitej témy, kde je výstavu dvoch budov v Taliansku, kde ide o ISPRU, ktorú riadi komisia toto som dostala za úlohu na tom pracovať, aj keď vlastne už bolo veľmi neskoro hovoriť vôbec o týchto témach a nebola možnosť nejako veľmi sa dobrať pozadím. Na adresu komisiu by som chcela toto povedať, lebo som toho názoru, že v budúcnosti sa musíme zaoberať predovšetkým, keď pôjde o nový rozpočtový poriadok a tu by som chcela povedať, že rozpočtový úr môže iba vtedy naplniť predpoklady, ak vôbec má možnosť vysloviť ešte súhlas, lebo keď ešte má možnosť ovplyvniť nejaké termíny alebo ten obsah, ak ostane vôbec nejaký čas. A tu bola veľmi zložitá situácia, lebo nebolo nejako veľa času. Čo sa týka ISPRI a spoločného, teda spoločného výskumného centra, musím povedať, aby každý vedel, po Luxemburgu a Bruseli to je skutočne najväčšia plocha, akú tam má, akú tam má e, komisia 160 hektárov. A využívajú to viaceré agentúry. Od talianskej vlády si to prnajmeme na 99 rokov za symbolickú sumu 1 euro ročne túto plochu. Zmluva bola uzavretá pred 50 rokmi, rok 1959, to znamená, že teraz máme 50 rokov celej tej udalosti a ten areál zahrnuje, zahrňuje 140 budov a je tam 1800 osôb, aby ste teda mali predstavu o to, aký rozsah má tento projekt. V roku 2005 sa vypracoval posudok, respektíve bola tam pracovná skupina, to ešte súviselo s šiestým rámcovým výskumným programom a oni prišli na to, že tá fragmentácia a budov a to, že tam nie je koncentrácia pracovníkov ani administratívy, že to je všetko problematické, respektíve by to malo viesť k tomu, aby sa vypracoval strategický plán, ktorý žiaľ, ale dodnes mi nie je známy to musím na tomto mieste spomenúť, lebo nemám o tom nejaké bližšie informácie. Majú sa postaviť štyri nové budovy. Jedna sa bude týkať životného prostredia, potravín, ochrany bezpečnosti občanov a potom e, konferenčné centrum. Cieľom celého toho je, aby tie staré 40-ročné budovy sa nahradili, to poprvé, a po druhé, aby sa viac koncentroval vedecký personál, aby sa vytvorili lepšie podmienky v laboratóriách, aby to neboli lepšie podmienky iba pre e, vedcov, ale aby to boli bezpečnostné pravidlá, ktoré zodpovedajú modernej dobe. A celkovo Ide o to, aby to celé fungovalo efektívnejšie, aby to bola lepšia spolupráca prostredníctvom týchto stavebných úprav. Tie budovy, ktoré sa majú teraz nahradiť, pochádzajú z 60. rokov a ich údržba je veľmi náročná, sú tam vysoké náklady, potom tam budú dočasné zariadenia, napríklad laboratória, ktoré sú absolútne nevhodné. Bolo mi dokonca povedané, že niektoré budovy sú dokonca netesné a tam dokonca presakuje voda. Určite pracovné podmienky sú tam nepríjemné, treba niečo spraviť. Potom sú tam niektoré budovy, ktoré sú tzv. nukleárne zariadenia a v rámci programu pre odburávanie takýchto budov musia byť špecificky rozobraté. Ja som sa pýtala, ako to je s odpadovým materiálom. Vieme, že azbest a takéto veci, to je pre nás veľmi relevantné z finančného hľadiska a bolo mi oznámené, že tam nebudú nejaké dodatočné záťaže Takže pevne dúfam, že o pár rokov sa tým nebudeme zaoberať. Ten aktuálny návrh sa zaoberá dvomi budovami, kde sú laboratória a tu ide o, a, a, o potraviny, ako aj o životné prostredie. Má sa rozšieť ich plocha na celkovo 27 200 m štvorcových, tým pádom sa získa plocha 8400 m štvorcových, tá celková plocha 27200 m 2 zodpoveda iba celkovej, 4% celkovej plochy ISPRI. Teda je tam záujem vybudovať nové laboratória, rokovacie miestnosti a samozrejme dôležité je splňať aj otázky bezpečnosti. Sú tam určité predpisy, ak majú byť odstupy od laboratórií a tak ďalej. Vykonalo sa tzv. obmedzené výberové konanie, ktoré sa zúčastnilo 6 podnikov, potom nakoniec 3. Z nich dve ponuky boli tak výhodné, že nebol medzi nimi takmer žiaden rozdiel. Potom sa rozhodlo skutočne veľmi tesne, ktorí boli tí najvýhodnejší. Nové budovy majú poskytovať miesto pre 500 ľudí, potom sa tu preverovalo, či tie dve budovy sa majú vybudovať v jednej fáze alebo dvoch, či majú byť budované paralelne alebo po sebe. Úspora pri paralelnej výstavbe viedla k tomu, že sa teda nakoniec prijalo rozhodnutie pre tento postup. V našich dokumentoch je suma 4 milióny, tá nie je úplne správna, sú to zhruba 3 milióny ktoré by mohli byť teda úspory. Náklady na výstavbu má byť 38 miliónov, pričom sú tu aj nákladné na architekta a stavebné konanie, bezpečnostné náklady, ktoré dosahujú približne 3 milióny. Potom je to aj bónus po výške 3 to je bonus pre firmu vo výške 3%, ak, eh, pre, ak skôr ukončia výstavbu. Táto cena obsahuje aj tie približne 3 milióny, ktoré vedú k tomu, že, že vlastne táto, takýto spôsob výstavby bude výhodnejší. Celková suma bude 38 miliónov. V našich dokumentoch je napísané, že e, náklady budú asi 1500 eur za metr štvorcový, skutočne stavné náklady budú asi 1600 eur na meter štvorcový. Takže ja sa pokúsim to tu celé uviezť na reálnu bázu a chcem sa ospravedlniť aj spoluspravodajcom, že som nedala tieto údaje, lebo som dostala až včera. Pokúsim sa samozrejme tento postup budúcnosti zmeniť. Potom ide o vybavenie laboratórií, to bude stáť približne 6 miliónov, 5,973 milióna. Celkové náklady pre obidve časti budú teda dosahovať takmer 44 miliónov, konkrétne 43,98 milióna. Finančný plán, ktorý tu máme a tu sa začínajú otázky. Takže ráta sa to s príjmami tretich štátov a tieto príjmy od tretich štátov dosahujú ročne 12 miliónov eur. Moi. Excusez-moi, parce que Prepašte, pani spravodajkynia, zostáva nám už len veľmi málo času. A pokiaľ ide o problémy ISPRI, tak e, tu máme ešte nejaký čas a pripomínam kolegom, že ide o uplatňovanie článku 100 a 79 eh, finančného predpisu a pokiaľ ide o eh, projekty súvisiace s nehnuteľnosťami, tak eh, prvá otázka, na ktorú musíme odpovedať, je, že či chceme o tomto probléme hovoriť a vypracovať k nemu stanovisko. Pokiaľ áno, tak je tu ďalší, obdobie ďalších dvoch týždňov na toto stanovisko. Ak tomu dobre rozumiem, pani spravodajkyňa, ešte stále máte nejaké otázky, ktoré chcete e, prekonzultovať v súvislosti s ISPROV a chcete, aby rozpočtový výbor k tomu zaujal stanovisko, tak je váš návrh? Um pekne, pán predseda, ja som chcela vysvetliť najprv celé, aké je to komplexné a chcela som povedať, prečo môjho názoru to celé by sme mali presunúť na január, lebo tá téma výberových konania, financovania, to je všetko zložité. Počula som, že spoluspravodajcovia boli tiež toho názoru a bola by som veľmi rada, keď sme to mohli presunúť, aby tie otázky sme mohli zodpovedať a mohli sme prípadne ešte komunikovať s komisiou. Merci beaucoup. Výborne, e, ďakujem veľmi pekne. E, pán Volgan, pán Klund, aj pán Maňka sa hlasí o slovo. Preto navrhujem, aby títo traja kolegovia, ktorí by chceli niečo urobiť, položili svoje otázky, respektíve povedali svoje pripomienky priamo pani Holmajer po uh, ukončení tohto zasadnutia. Čiže e, mali by sme pokračovať v diskusii, dokončiť ju a dokončiť ju hlasovaním na našom ďalšom zasadnutí. Čiže pokiaľ kolegovia, ktorí ešte stále majú tieto otázky, budú mať možnosť ich e, položiť priamo pani Holmajerovej po našom zasadnutí, čo by nám malo nechať e, ešte dosť času na to, aby sme sa venovali tým otázkam, ktoré je potrebné vyriešiť na dnešnom rokovaní a to je nákup budovy v Budapešti. Čiže kto je za to, aby naša komisia e, vypracovala stanovisko k tomuto projektu i v januári? Kto je za to? Ďakujem. Kto je proti? Predpokladám, že nikto, nikto sa nezdržal. Ďakujem, pani Holmajer, prepačte, že som vás trocha pon, e, trošku prerušil, ale teraz potrebujeme sa venovať ďalšej otázke a to je posúdenie návrhu, ktorý je veľmi naliehavý a to je e, nákup budovy pre parlament v Budapešti. Pani Holmajer, nech sa páči. Um- Ďakujem pekne táto druhá téma už nie je taká komplikovaná. Som veľmi ráda, že pán podpredseda prišiel extra sem, aby nám e, povedal pár slov. Chcela by som to iba krátko povedať. Toto celé sa opiera o rozhodnutie z roku 2008. Prečo tak rýchlo to prišlo do výboru, do výboru a prečo sme o tom nemohli dlhšie rokovať, keďže pôvodne to malo byť až v januári, súvisí s tým, že v e, okruhu 5 je to pomerne napäté a preto sa snažíme to riešiť v roku 2009, aby sme mali ešte priestor v roku 2010. A toto je teda posledné zasadanie, kde máme možnosť sa tým zaoberať, preto tak skoro sme to dali na program. Ide tu o otázku, či v Budapešti chceme zmeniť našu, našu stratégiu. Doteraz to bolo tak, že informačné centrá kupovala komisia a parlament potom zaplatil 40-percentný podiel. Teraz sa zmenila stratégia na základe otázky komisie, či Európsky parlament by nechcel kúpiť tú budovu a komisia by nám potom zaplatila 60 V podkladoch máte detaily o tých budovách. Poprvé budeme tam mať viac plochy k dispozícii. Po druhé, tá budova je reprezentatívnejšia, viditeľnejšia, prístupnejšia pre obyvateľstvo čo aj v súvislosti s nastávajúcim predsedníctvom Maďarska by bolo vhodné. Okrem toho je tu aj výhoda, že prevádzkové náklady doteraz dosahovali 130 eur za metr štvorcový a v novej budove by to bolo 70 eur. To znamená, že je to podstatne efektívnejšie pri eh, dlhodobom užívaní budovy. Sú tam nižšie náklady na energie, a sú tam aj lepšie priestory, napríklad denné svetlo. Čo sa týka správy budovy a otázky údržby, tak poverení týmito úlohami budú tí, ktorí predložia najlepšiu ponuku. Financovanie sa má vykonať z rezervy pre budovy na rok 2009, je to kapitál 105, rezervy pre budovy z okruhu 5. A dnes v súvislosti s celkovým financovaním sa musíme zaoberať nákladmi. Ráta sa tu, že to bude 10,1 milióna, 7,179 je cena samotnej budovy a potom sú tam úpravy, bezpečnosť, e, káble, úpravy a tak ďalej. To je bolo 8,8 milióna. Potom je tu ešte tak, taká rezerva, tak povedať 100 tisíc. A máme tu ešte jeden milión, ktorý tu máme na to, aby sme zaplatili poplatky za prevod, eh, prevod budovy a tak ďalej. Tie samotné poplatky budú stať asi 100 tisíc a ja by som vás požiadal o súhlas s týmto projektom. Merci, madame le... Ďakujem, pani spravodajkyňa. Pán Aglund a potom eh, pán eh, podpredseda. Ja by som krátko si chcel povedať niečo k tomuto postupu. Včera večer som konečne mal možnosť e, v mene mojej skupiny sa e, pozrieť na tento prípad z Budapešťa. Vyzerá to pomerne dobre, ale súhlasím s tým, čo povedala pani Holmajer, že e, ako nový člen e, sa mi zdá, ako novému členovi sa mi nezdá byť vhodné, že človek dostane potrebné informácie až úplne na poslednú chvíľu. Ja som Eh, naozaj mal aj iné veci, ktoré som musel posudzovať a naozaj nie je vhodné dostať tieto informácie takto neskoro, pretože vo svojej predchádzajúcej politickej činnosti som tie informácie dostával oveľa skôr, aby som mohol mať eh, dosť dobrú predstavu na to, aby som mohol urobiť rozhodnutie a ja si myslím, že toto sa týka aj všetkých týchto e, budov, pretože by to mohlo skomplikovať život nášho výboru. Pokiaľ ide o Budapešť, ak som to správne pochopil, tak e, je tu priaznivý postoj a bude možné v tom pokračovať, ale dúfam, že v budúcnosti tie informácie dostaneme skôr. Ďakujem, pán predseda. Merci, cher collègue. Nous aurons un peu plus de temps pour ISPRA Ďakujem, pokiaľ ide o ISPRU, na to budeme mať trocha viac času, pretože a tá vaša pripomienka je skutočne na mieste. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s pani spravodajkyňou a takisto aj s kolegom e, to, čo povedali. Ja e, už 5 rokov e, hovoríme v oblasti budov, že je neseriózne, ak dostaneme na poslednú chvíľu takéto rozsiahle informácie. A ja neviem, čo urobiť, aby sa to zlepšilo. Lebo to hovoríme už naozaj 5 rokov, že to je posledný prípad, posledný prípad. A pamätáme sa, posledné dva mesiace sme tých prípadov mali tiež dosť. A nie je to naozaj seriózny postup. To znamená, musíme s tým niečo urobiť. Samozrejme, e, voči tomu je e, najlepší postup to, že to, čo sme si odsúhlasili, že každá inštitúcia pripraví vlastnú strednú a dlhodobú stratégiu v tejto oblasti do budúcnosti a potom sa to skoordinuje, aby naozaj došlo, došlo e, ku koordinácii. Ja takisto nemám problém s tým a súhlasím, že, že tento, aby sme tento, tento návrh odsúhlasili, ale mám jednu otázku. E, vieme, že post- dávame opačný postup, že teraz vlastne parlament by mal odkúpiť tieto budovy a neskôr by komisia mala vyplatiť finančné prostriedky e, e, parlamentu. Chcel by som sa opýtať, že kedy dôjde k takémuto spätnému vyplateniu financií Európskeho parlamentu. Ďakujem. Merci bien. Ďakujem, pán podpredseda. Chcete nám teraz vysvetliť, ako to vyzerá s týmto projektom, alebo chcete prípadne ešte povedať nejaké pripomienky skôr, než e, prejdeme k rozhodnutiu? Ah, yes. No, monsieur le président, non. Je, je crois que... Nie, pán predseda. Myslím si, že pani Holmajer veľmi dobre vysvetlila tento projekt, ale tentokrát e, postupujeme spôsobom, ktorý nie je zvyčajný. Čiže najprv my niečo kúpime a potom nám to komisia 100% preplatí. Čiže, ale obyčajne to býva tak, že e, komisia niečo kúpi a my preplatíme 40 Eh, ale tentokrát komisia mala nejaké ťažkosti na vykonanie tejto operácie a preto nám bolo navrhnuté, aby sme to kúpili my a potom nám oni eh, preplatia 60 eh, budúci rok. Dobre? Áno, skutočne, ak som to dobre pochopil, pani Holmajer to povedala veľmi jasne. Toto je trochu mimoriadná rozpočtová situácia, čiže budúci rok, budúci rok to, alebo čo najskôr, dobre, as soon as possible. Takže nie hneď v prvý deň roka. A, a, e, takže toto je trocha neobvyklá situácia. A, a, e, e, Čiže sú peniaze, ale len do 31. decembra. A keď sa nerozhodneme hneď, tak o tie peniaze prídeme ale komisia nemá v roku 2009 peniaze, ale bude mať peniaze hneď od 1. januára 2010. A toto je taký prechodný problém s likviditou, ale to je skutočne veľmi mierne vyjadrené. Tak, vyjadrené, tak sa môže vyjadrovať len katalanec. Dobre, e, pani spravodajkyňa nám navrhuje, aby sme neuplatnili e, článok 179 a aby sme dali priaznivé stanovisko. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže e, my teraz e, súhlasíme s tým, že sa e, nebude vypracovať stanovisko a teraz pán Levandovský je kľúčový člen, ktorý čakal až doteraz. Ďakujeme za jeho trpezlivosť, ale teraz nám bude môcť navrhnúť či máme podporiť alebo nemáme podporiť transfer, ktorý umožní túto operáciu. Ja vás neprekvapím, e, my pokiaľ máme peniaze, tak môžeme ich využiť a ešte dostať budúci rok 6 miliónov, keď bude ten tlak na náš rozpočet veľmi vysoký vzhľadom na Lisabonskú zmluvu. Takže z rozpočtového hľadiska to dáva skutočne zmysel vzhľadom na to, že vyprší v oktobri budúceho roka súčasný prenajom v Budapešti a v roku 2011 nastúpi maďarské predsedníctvo, takže z, z rozpočtového hľadiska sa prihováram za tento transfer. To je transfer 24C. dobre, všetko, čo končí, všetko je dobre, čo končí dobre, e, to je uzavretie manželstva, ja ju milujem, ona ma miluje, rodičia e, sú za to, čiže si delím, ale s jedinou výhradou, že musíme rozdeliť veno na jednu časť na tento rok a na ďalšiu na budúci rok, kto je za, ďakujem, kto je proti, nikto a máme tu jedno zdržanie, hurá, hurá. Vážení kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem. Vyčerpali sme veľmi nabitý program. Ďakujem vám, skutočne ste prejavili veľkú e, trpezlivosť a vďaku, vďaka kvalite vystupujúcich a spravodajcov a na rozdiel od toho, čo som mierne ironicky povedal na začiatku, my sme rozumeli všetkému, o čom sme hlasovali. Ďalšie zasadnutie neviem, pretože bude venované vypočutiu kandidáta na funkciu komisára pre rozpočet v druhom týždni januára. Bude to mimoriadne zasadnutie nášho výboru s tým, že bežné zasadnutie sa predpokladá 26. marca v útorok a 27. Prepaši, januára a 27. januára v stredu. Týmto končím naše zasadnutie.